Even though it's very nice to... Hoci je príjemné sa porozprávať, myslím si, že je na čase začať pracovať. Vítajte naspäť po hlasovaní zvlášť. Vy, vítame predkladateľov petície. Písomné znenie, ktoré uvidíte na obrazovke, je to isté ako to, čo budete počuť a tlmočníci preto eh, povedali, že budú prekladať bez toho, že by to synchronizovali e, s videom, pretože je tam e, hudba, ktorá im bráni prekladať simultáne. Rešpektujeme pritom prekladateľa petície, ktorý prišiel sem do Bruselu a týmto začneme e, petíciu 2563. o sporných hypotekárnych ustanoveniach v Španielsku. Predkladateľ petície je tu s nami. Vítame ho. Je to pán Jose Lacale Márquez. Máte slovo na 5 minút. Nech sa páči. Sí. Buenos días. Quiero agradecer al Comité de Peticiones que pueda valorar nuestra solicitud. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že naša petícia sa snaží o konečné riešenie pre obete bankovej krízy. Viac ako 40 tisíc podpisov sme zozbierali a máme tri ciele. Chceme zlepšiť finančný systém, aby bol transparentnejší a bránil práva spotrebiteľov vyhnúť sa rozhodnutiam eh, súdneho dvora z roku 2015, kde sa žiada, aby sa ukončila eh, táto položka, kde sa vyplácajú takéto sumy a v B865 opatrenia schválené nie sú e, efektívne. E, kráľovský deklar do roku 2017 na ochranu e, hovorí, že banky budú rozhodovať, či preplatia peniaze, ktoré boli nespravodlivo zaplatené a budú kalkulovať aj sumu, ktorá sa bude vyplácať. A čo sa deje, že keď banka rozhodne o takejto platbe, tak to neplatí správne E, pretože kráľovský dekret nehovorí špecificky, ktoré e, prípady by sa mali vyplatiť, aké úrokové miery a banky schválujú každá iné kritériá. My sme sa skontaktovali e, s kontrolným výborom Španielskej banky, pretože je to v ich pôsobnosti a myslíme si, že by tu mala byť 10 miliónová kompenzácia. Sankcie by sa mali uvaliť na združenia, aby sa bránili spotrebitelia, ale žiadne opatrenia na potrestanie banky, bank sa neprijali. Je viac ako 250 tisíc 000 Eh, petícií eh, viac ako 17 tisíc rozhodnutí a 97 z nich boli za eh, v prospech týchto petícií. Okrem toho, okrem tejto doložky vidíme viac ako 30 mm, zneužívajúcich doložiek, ktoré banky používajú z vedomím Španielskej banky bez toho, že by sa platili nejaké uplatňovali nejaké sankcie pre e, orgány, ktoré porušujú pravidla bez efektívnych opatrení na nápravu. A e, tieto doložky e, obmedzujú, e, majú vplyv na všetky výdavky, na hypotekárne ustanovenia, je tu segregačný výbor, výbor pre E, stále opatrenia, registrovanie pre, ka- pre kataster. pre neudelenie hypotéky alebo odňatie hypotéky doložka o 360 dňoch. Por parte de fiadores y avalistas. A samozrejme doložky o úveroch vo viacerých menách, e, revízia a prehodnotenie úrokovej sadzby, e, doložka o neskorších úrokoch, e, daňové zaťaženie ručiteľa a napríklad doložka o poplatkoch a tak podobne. Samozrejme, nedostatok e, aktívnej e, legitimity pri zabezpečovaní hypotekárnych úverov nemalo by byť e, v kompetencii súdu rozhodovať o týchto veciach, pretože je to nesmierne drahé predložiť túto záležitosť súdu. Takisto to trvá veľmi dlho a vedie to v tom, že to zahlcuje súdy. To je nesmierne závažné. Mali by to byť práve verejné orgány, ktoré majú k dispozícii efektívnu legislatívu a nástroje, ktorými by tieto veci mohli riešiť. A preto žiadame, aby ste sa pozreli na možnosti na vytvorenie orgánu, e, ktoré by poskytoval záväzné riešenia na sťažnosti od občanov zo strany e, bankových praktík, ktoré ich neužívajú. A takisto ale samozrejme toto je spôsob, ako dať dôveru občanom. Je to určitá taká... Nie je to taká oples... Ďakujem veľmi pekne. Vďaka európskym inštitúciám banky musia vrácať e, úvery z týchto zamietnutých, úroky z týchto zamietnutých e, úverov a z týchto konaní Avšak to musíme aplikovať, e, ak by sme mali pod, akceptovať podmienky banky. E, tieto banky e, vyrátavajú na základe vlastných kritérií, te nemajú nejaký náležitý spôsob, ako tieto kompenzácie vyrátavať. A v zásade nevyplácajú to, čo dostali úrokom. A to znamená, že to ovplyvňuje viac ako 50 všetkých tých, ktorým kompenzácia prináleží. Práve sme napísali túto petíciu Európskemu parlamentu. 40 tisíc občanov podporuje našu petíciu, ktorý e, zavezuje, alebo ktorý navrhuje vytvoriť orgán, ktorý by ukladal bankám záväzný spôsob. To je veľmi informatívne video, Tiež by všetky videá boli takéto veľmi k veci a veľmi krátke. Ďakujeme veľmi pekne predkladateľovi petície a teraz dám slovo zástupcovi komisie Robert Maťák. Uh, thank you, Chair. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, a ďakujem samozrejme aj predkladateľom petície za ich prezentáciu. E, preplatenia a kompenzácia klientov pri e, nekalých praktikách ovplyvňuje veľké množstvo spotrebiteľov a samozrejme je aj správne, e, že v súčasnosti táto záležitosť ešte nebola úplne vyriešená z našej pohľadu nemôžeme komentovať to, čo by banky mali vyplatiť naspäť zákazníkom. Avšak je jasné, že na to majú spotrebitelia právo v prípade, že preplatili nejaké bankové služby neferovým spôsobom. Je takisto veľmi dôležité povedať, že mechanizmus štrukturovaného vysporiadania zavedený v roku 2017, eh, viedol k vysporiadaniu medzi bankou a spotrebiteľmi vo, vo viac ako 500 tisíc prípadoch v celkovej sume 2,3 miliardy eur. To sú verejne dostupné informácie. Zároveň je takisto pravdou, že v mnohých prípadoch k vysporiadaniu nedošlo a banky odmietli e, vyplatiť e, čiastky, ktoré boli vyplatené nadmieru. A samozrejme na základe rozhodnutia súdu práve tieto novité úroky nie sú nie sú e, nelegálne, aj keď nesplňajú niektoré kritériá transparentnosti. A mnohé banky odmietli zaplatiť a preplatiť, vrátiť tieto relevantné sumy. A súd rozhodol, že všetko bolo v súlade aj s kritériami transparentnosti. A samozrejme to možno napadnúť zo strany spotrebiteľov, avšak e, toto je otázka, na ktorú by mali odpovedať súdy vzhľadom na povahu jednotlivých prípadov. Sankcie, eh, ktoré ukladá smernica o nekalých obdobných eh, podmienkach, tieto sú nezáväzné. A ako povedal Európsky súdny dvor, je tu nárok na vrátenie takýchto takto vybraných poplatkov. A samozrejme, legislatíva by mala ponúkať aj adekvátnu formu nápravu. Takže pokiaľ sa zmluvné strany nevedia dohodnúť, toto je samozrejme určitá hranica, pre spotrebiteľov v záležitosti zmluvného práva, toto je niečo, čo je bežný postup. Ba čo viac, podľa európskych smerníc alternatívne riešenie sporu v rámci tejto smernice členské štáty musia zabezpečiť, že spotrebitelia môžu riešiť eh, svoje konflikty na základe certifikovaného adekvátneho rozhodcovského súdu. Eh, Španielsko zatiaľ nedefinovali e, takýto e, spotrebiteľský orgán, respektíve e, rozhodcovský orgán. Avšak e, smernica to ponecháva v kompetencii členských štátov, aby e, rozhodla, či účasť obchodníkov na alternatívnom riešení sporu je povinná alebo dobrovoľná. Takže vytvorenie takéhoto mechanizmu, tak ako navrhuje predkladateľ petície, môže byť prínosná, môže to byť opatrenie, ktoré môže vyriešiť viacej prípadov. Zároveň musíme poznamenať, že táto smernica si to vyslovene nevyžadujú. Ja už e, nemám už veľa času, ale je pravdou, že mnoho e, sporov sú stále nevyriešené na španielských súdoch. Mnohé prípady sa dostali až pre Európsky súdny dvor a ten o nich rozhodne v nadchádzajúcich mesiacoch. Takže toľko k tomu zo strany komisie. Takisto monitorujeme, čo sa deje v prípade výtoky úrokov a samozrejme budeme v tom prípade kontaktovať španielské orgány. Je samozrejme vypočuť si, vypočuť si niečo, kto je čiastočne aj filozofom. Takže otvoríme teraz e, plénum kolegom, aby sa vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať komisii za zaujímavé myšlienky, o ktorej ste sa podelili v prípade pána Lekajeho. Petície stále má svoje opodstatnenie. Za 5 rokov sme zaznamenali viac ako milión sťažností a občania Španielska si musia zohnať právnika, e, pokiaľ chcú, aby ich niekto bral vážne. Vo všeobecnosti advokáti nesúhlasia s postupom bank, a to aj v prípade, keď vrátia, vrátia prostriedky, pretože sú toho názoru, že by mali byť e, existovať záväzné pravidlá a tie peniaze by mali byť vrátené v plnej miere. Ale vidíme, že to je európsky problém, monitorovanie takýchto bankových poplatkov. My žiadame, aby komisia odštartovala informačnú kampaň a takisto zlepšili finančné vzdelávanie. To je veľmi kritický bod. Sťažnosti užívateľov nemôžu byť vyriešené v tomto prípade už len členskými štátmi, pokiaľ e, členské štáty však nedelegovali takúto právomoc komisii, preto by bolo dobré nechať túto petíciu otvorenú ale myslím si, že by si to žiadalo náležité štúdium a do akej miery by toto mohlo byť únosné. Potrebujeme určité záruky tak, aby verejnosť mala právnu istotu, zvlášť keď hovoríme o implementácii a vykonávaní ich práv. To by malo byť efektívne. Ďakujem veľmi pekne, Beatrice, pán Marias. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som zložiť eh, kompliment eh, autorom tejto eh, petície. Samozrejme, sústreďujú sa na španielský prípad, avšak toto je celoeurópsky problém, s ktorými sa môžeme potýkať aj v iných európskych krajinách. Banky keď mali problémy, či už v Grécku, v Španielsku, v Portugalsku alebo v Írsku. Čo sa stalo? bola odštartovaná ehm, celá schéma ehm, pôžičiek a teraz tie banky čo urobia potom, ako boli ehm, zachránené. Takýto sa, takto sa odvďačujú klientom, ktorí chcú iba dodržiavanie pravidel v prípade hypoték. Musíme implementovať model, na základe ktorých banky budú predávať vzájomné pôžičky, respektíve hypotéky ktoré by a zároveň aj dlžník by mohol mať určitý manevrovací prístroj. A to na základe cyperského modelu. Ak bude možnosť vytvoriť fond e, záchrany dlžníkov prostredníctvom fondov a peňazí, ktoré majú k dispozícii členských štátov a tento fond by mohol vykúpiť tieto podlžnosti za rovnakú cenu, za akú bola táto pohľadávka predaná súkromným fondom. Povedzme, že je banka, ktorá poskytuje hypotekárne e, úvery, e, predá prvý dom neplatiča, avšak e, hodnota nehnuteľnosti klesá e, po tom, čo exekútor si zoberie dom, tak potom si stále dlžník ešte musí doplatiť svoju pohľadávku voči banke. A potom je tu aj otázka e, e, ručiteľov. Častokrát ručiteľia nemôžu povedať, aby sa najprv uspokojili na strane dlžníka a potom jednoducho prešli na ďalšieho. U nás jednoducho ručitelia odmietajú svoju práva a preto potrebujeme aj zákon o nich. To sa týka tak Španielska, ako aj Grécka. Aj v tomto zmysle musíme zasiahnuť, aby sme tu mali špecifický nástroj pre ručiteľov. Hm, napríklad Nejaký človek si zobral požičku na dom, avšak je to štát, ktorý mu káže štát, je to práve štát, ktorý mu káže platiť ešte daň z nehnuteľnosti. Ale však z 90% vlastníkom toho domu je pritom banka, ktorá by mala platiť túto daň a e, človek musí platiť daň z nehnuteľnosti, e, aj keď ten dom nie je jeho. Pretože toto je zneužívanie e, práv zo strany bank a samozrejme ideme proti spotrebiteľom. Potrebujeme organizáciu v každej jednej krajine, ktorá by podporovala týchto dlžníkov, ktorí majú e, pôžičku a ktorí sú v znevýhodnenej pozícii. Pretože v súčasnosti čo urobí centrálna banka? No neurobí nič. To sú zásadné témy, ktorými sa musíme vysporiadať. A preto musí táto petícia ostať otvorená. E, musíme zobrať do úvahy otázku dlžníkov a potom v budúcnosti by sme mohli mať vypočutia ohľadom ochrany dlžníkov, pretože náš výbor by mohol sa ešte potom v budúcnosti tejto otázke ďalej venovať. Ďakujem veľmi pekne, Angela Vali. Ďakujem, dobré ráno. V prvom rade by som sa chcela poďakovať predkladateľom petície za snahy, ktoré vložili do petície a do svojho úsilia. Samozrejme, musíme si tento návrh náležite preštudovať a zamyslieť sa nad tým, aké opatrenia môžeme prijať na európskej úrovni, ako aj zo strany členských štátov, pretože toto je práve to posolstvo, ktoré vysielame do celého sveta z mojej krajiny a je naozaj hanebné, pretože doterajšie vlády stranili vždy bankám a teraz vidíme aj e, rozsudok o hypotekárnej dani, ktorý bol nepriaznivý voči spotrebiteľom a najvyšší súd mal o ňom rozhodnúť a ten, tento rozsudok v zásade potvrdil rozdielom jedného hlasu. To znamená, že spotrebitelia musia platiť eh, viac a spotrebitelia sa od, odvolali na Európsky súdny dvor, aby sa uchránili a nastojili na svojich právach. potrebujeme legislatívu, ktorá chráni spotrebiteľov vo všetkých oblastiach, nielen v oblasti hypotekárnych úverov. Chceme, aby táto petícia bola aj naďalej otvorená a komisia musí poskytnúť písomnú odpoveď predkladateľom petície a zaslať aj list španielským orgánom a potom informovať tieto musíme potom informovať komisiu, akým spôsobom sa potýkajú s neferovými a nekalými praktikami. Ďakujem, pani Miranda. Ďakujem veľmi pekne a v prvom rade ďakujem predovšetkým predkladateľom petície. Toto je, nie je prvýkrát, kedy hovoríme o tomto. V roku 2013 sme videli hypotekárnu platformu, Videli sme aj spotrebiteľské organizácie, predkladateľov petície a ďalší rad e, príkladov, ktorí poukazovali na e, zneužívanie pozície bankami. Pán Rachoj, bývalý predseda vlády, si bol e, vedomý výsledkov týchto kríz. Súdny dvor dal spotrebiteľom možnosť ručiť za práva spotrebiteľov. Myslíme si, že rozsudok súdneho dvora je nesmierne dôležitý v svetle legislatívnych rozdielov v Španielsku, pretože to bolo v konečnom dôsledku Európa, ktorá sa musela postaviť na stranu spotrebiteľov. A samozrejme tieto neférové poplatky. Potrebujeme určitého prez, prezidenta, ktorý bude e, rozhodovať v prípade bankových prípadoch a ktorý by vytvoril aj dostatočnú judikatúru pre súkromné právo. Pretože to sa týka 800 tisíc ľudí. 800 tisíc ľudí nemôže dať podanie na súdy aby sa dovolávali niečoho takého základného, ako je dodržiavanie spotrebiteľských práv. Tento prípad nebol vyriešený, pretože bezpočet ľudí e, zažíva práve veľmi silný hospodársky dopad sami na seba. A najvyšší súd, ako povedali predkladatelia, musí poukázať na problémy, ktoré sa dejú v Španielsku, spotrebitelia nedostávajú náležitú ochranu. Banky si schválili neferové praktiky a vidíme, že tu existuje aj ich vzťah k sudcom. Vidíme to aj na nedávnych zmenách na e, najvyššom súde, takže chceme, aby táto petícia ostala otvorená, aby bola zaslaná príslušným orgánom, ale myslíme si, že by sme mali byť v kontakte E, so súdnym, e, s Európskym súdnym dvorom a povedali, že toto nie sú izolované prípady. Toto je globálny švindel, ktorý e, je hodný milióny. A samozrejme, toto sa týka aj finančných záležitostí a chceme, aby sme dosiahli pokrok eh, v legislatíve spoločenstva. Není to iba záležitosť jedného členského štátu, ale ovplyvňuje to mnoho členských štátov, ale bohužiaľ v Španielsku je to veľmi významné. Ďakujem, pán Kirio. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zopakujem eh, všetko to, čo už kolegovia povedali eh, a a o čo sa podelili a čo môžem potvrdiť e, aj z mojej strany, aj z politickej skupiny, ktorú som povedal. Jedná sa samozrejme aj o adekvátne posúdenie efektivity práce, ktorú môžeme tu na výbore dosiahnuť. Samozrejme, e, ďakujeme veľmi pekne, že predkladatelia petície dnes prišli. Pripomenieme, že toto je téma e, o ktorej sme na výbore už viackrát hovorili. Je to aj o vzťahu občanov a štátu, ale netýka sa to len Španielska, ale celej Európskej únie a celého sveta. Takže je veľmi dôležité, aby Európa tu zohrala svoju časť. My ako výbor aj v dnešnej správe a samozrejme otvorila to aj významné okno, čo sa týka v samotnej eh, v oblasti implementácie vzťahov medzi spotrebiteľmi a eh, bankami. A myslím si, že Španielsko sa k tomu aj vyjadrilo. A a samozrejme tieto by sa mali zlepšiť eh, a tieto by mali byť validné. To samozrejme môže byť práve správne, ale kto si vyžaduje aj informačnú kampaň. Pretože zatiaľ tento problém pretrváva. Myslím si, že pre nás, ako pre EPP, táto petícia e, môže byť e, technicky uzatvorená, e, avšak to neznamená, že si táto téma uzavrie. To znamená, že táto téma ostáva naďalej prítomná a musíme samozrejme jej venovať náležitosť e, pozornosti. A samozrejme, to bude dávať možnosť aj predkladateľom petície e, žiadať e, odpoveď od komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Soledad je posledná a potom končíme zoznam rečníkov. Pokúste sa Stručne máme málo času. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo sa týka toho, čo hovorí komisia, e, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či to je dobrovoľné alebo nie, alebo rozhodnú sa o interpretácii. My potrebujeme, aby sa skončila táto nejednoznačnosť legislatívy v členských štátoch, takže EÚ má čo povedať komisia so svojou legislatívou e, vytvára túto nejednoznačnosť, takže bolo by dobre, keby sme sa ešte e, k tomu vrátili. A v tomto konkrétnom prípade v Španielsku je tu ďalší problém, že hypotekárna legislatíva nie je v súhľade so súčasnou legislatívou EÚ. A preto bol tento prípad vôbec otvorený. E, Európskou komisiou. Ako povedal stranický kolega, nie je to niečo, čo môžeme považovať za uzatvorené, pretože sa to týka mnoho krajín, aj Španielska. Po Španielsku je to mimoriadne problematické, vzhľadom na to, že tam je tá stará legislatíva, ktorá vlastne má tam tieto e, nevýhodné klauzuly. Čiže dúfame, že sa to zlepší, pokiaľ ide o garantovanie práv. E, že bude to v súlade s legislatívou, ktorá je platná v EU. Napriek tomu je pravda, že v Španielsku máme problém. Povedali sme to v oktobri už 2015, keď Európsky súdny dvor prijal rozhodnutie v tejto súvislosti a e, je tam Mm, jasné, že mm, ten dekret z roku 2017 je nedostačujúci, čiže petícia musí ostať otvorená a môžeme poslať list Španielskej centrálnej banky, aby sme sa opýtali, že aké konkrétne opatrenia sa v tejto veci príjmajú, aby sme zabezpečili lepšiu zároku občanom a tiež eh, chceme teda mm, vedieť, čo robí španielská vláda, Eh, na základe tejto petície, aby sme teda vedeli, že spotrebitelia nemusia až tak veľmi sa prebojovávať cez ten právny systém, že efektívnu a rýchlu podporu, riešenie eh, môžu dostať, tak aby to bolo férové. Myslím si, že je jasné, že tieto klauzuly sú nevýhodné, takže mm, treba to riešiť rýchlo. Ďakujem pekne, eh, dávam slovo predkladateľovi petície, potom čo ste si vypočuli E, komisiu na jednu minútku, aby sme to zhrnuli a ja sa potom dostanem k záverom. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi si cením, že ste si vypočuli túto petíciu v mene občanov. Nie sú to len španielskí občania, sú to európsky občania. My ako občania e, pre Európu máme túto poslednú možnosť Jednoducho e, neveríme, že sa to na národnej úrovni vyrieši. A myslíme si, že Európa je naša nádej, že nám to pomôže vyriešiť, takže prosím, majte toto na pamäti. Ďakujem pekne. Dobre, takže skúsme zareagovať na vašu požiadavku a ako už povedal pán Kirio, e, toto je situácia Davida a Goliáša. EÚ musí e, sa chopiť svoje zodpovednosti Myslím si, že e, my tú petíciu samozrejme necháme otvorenú, keďže prebieha aj konanie pre porušenia legislatívy. Nie je možné to z tohto dôvodu zavrieť, ak sú e, prebiehajúce konania. A e, očakávame skoro rozhodnutie súdu, potom uvidíme, aké bude a potom sa môžeme rozhodnúť, aké budú ďalšie kroky čo môžeme urobiť. Vrátiť sa k tomu, čo povedala soldát, Spýtame sa Španielskej centrálnej banky, pretože spomínam si, že keď som bola na výbore eh, pre právne záležitosti, tak sme tam eh, v mene tejto inštitúcie urobili kus práce, pokiaľ ide o kolektívne eh, práva. A tu nie je zatiaľ dohoda v tejto situácii David Goliáš. Možno mediácia by bola istým, mm, istou možnosťou kolektívna náprava Mediácia je vždy dobrá ako alternatívne riešenie sporov. A chcela by som povzbudiť Španielskú centrálnu banku, aby sa na to pozrela. Nie je to povinná schéma, je to dobrovoľné, ale v Európe sú mediátori vyškolení presne na toto. Mali by sme teda zaslať tento list a vrátiť sa k tejto téme, keď budeme mať viac rozhodnutí súdu Súhlasíte? Je to pre vás vyhovujúce? Zdá sa, že áno. Ďakujem pekne a ďakujem, že ste e, teda e, priniesli aj ten film. Bol veľmi informatívny. Prajem vám šťastnú cestu náspäť do Španielska a zoberte si zo sebou aj nejakú belgickú bombonieru. Eh, španielské slnko určite krajšie než, eh, v Španiel, eh, teda než tu v Bruseli, ale tu je zase lepšia čokoláda. 3. Uh, údajné porušenie ustanovení smernice 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduši v Európe autonómnou oblasťou Madrid a Madridskou mestskou radou. A Je tu predkladateľ petície, pán Alejandro Sanchez. Prosím aj našich pracovníkov, aby teraz eh, si vypočuli pána Sancheza, predkladateľa petície. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa o svoj čas podelím s kolegom, a v roku 2011 nadácia Fundación ECO predložila túto petíciu vzhľadom na úroveň e, oxidu dusíka a e, ozónu v ovzduší a máme teraz aj z tohto roku konanie Madridská mestská rada, ktorú, jej vedie, ktorú vedie Manuel Carmen, má mnohé prijaté opatrenia proti súkromným vozidlám. A je tam nízkoemisná zóna v centre Madridu, čo by malo vstúpiť do platnosti v novembri. Madridská komunita e, nemá nejaký ekvivalentný plán zatiaľ prijatý. Hovoria, že preveria starší plán Blue Plus, ktorý je trošku zastaraný a viac než 10 tisíc obyvateľov by malo mať takéto plány kvality, avšak sú tam stále prekážky. E, vláda teda v Madride príjma opatrenia a myslíme si, že je dôležité, aby tá petícia ostala otvorená, kým nebude vyriešené to súdne konanie. Madrid a ďalšie mesta v centre príjmajú opatrenia a slovo dávam kolegyni. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. Problém znečistenia vzdušia je nesmierne dôležitý. Je to problém od roku 2010 v Madride. Keď Manuela Carmen eh, sa stal primátorom Madridu, mal prvú prioritu riešiť znečistenie a zmenu klímy. Čiže bol tu plán A pre e, kvalitu ovzdušia. No a e, pozerali sme sa na naše plány, pravidlá, keď došlo k nejakým tým naozaj e, špičkám vo znečistení, aby sme prijali aj nejaké okamžité opatrenia. Toto bol náš záväzok, ktorý sme prijali, čiže investovať 15 miliónov Pozerali sme sa na e na bod 19.9 v odporúčaní e, komisie, aby bola tá zóna s nízkymi emisiami. O to sa teda snažíme. Od novembra tohto roku by to malo byť. E, centrálne nízkoemisné zóny v Madride mali veľmi pozitívny účinok. Malo to účinok na najznečistujúcejšie vozidlá Myslíme si, že sme skoordinovali naše kroky s predošlou vládou, so súčasnou vládou, s Európskou komisiou. Takže pracujeme na tom, aby sme v roku 2020 mali plnú zhodu, neustále evidujeme výsledky. Ale madridská komunita Mm, dala nám do cesty prekážky. Snažia sa tieto kľúčové e, opatrenia e, zastaviť, aby nevstúpili do platnosti napríklad teda tá nízkoemisná zóna v centrálnom Madride. E, je to pre našich rezidentov priorita. Sú tam teda práva rezidentov, distribúcia štátkov, čiže všetky potreby mesta sú zohľadnené, ale treba obmedziť eh, premávku najznečistujúcejších vozidiel, čiže staré benzínové alebo dieselové autá. Máme aj alternatívne opatrenia a všeobecný autorizačný systém, eh, je to zaujímavý plán, je to dobré opatrenie, tak ako to odporúča komisia. A myslím si, že je dôležité, aby vláda a inštitúcie e, dostali takú pripomienku, že to musia urobiť jasnými a efektívnymi opatreniami, pretože kľúčové je chrániť zdravie našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A máme tu aj zástupcu komisie. Daniel Fernández Gómez, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem aj predkladateľom petície. Ďakujem, že nám vysvetlili situáciu. E, situáciu znečistenia a kvality ovzdušia v Madride. Komisia e, sa zaoberá touto situáciou Ehm, neustále sú tam vysoké úrovne ehm, oxidu dusíka v atmosfére. A tento problém znečistenia ovzdušia je jeden z hlavných ehm, dôvodov predčasných umrtí v EÚ. Európska komisia sa rozhodla, že zasiahne a že otvorí konanie z dôvodu porušenia legislatívy proti všetkým členským štátom, ktoré kontinuálne prekračujú limitné hodnoty stanovené v smernici alebo ktoré neprijali opatrenia alebo akčné plány, aby sa tieto limity, aby sa tieto úrovne znečistenia znížili. Komisia sa rozhodla, že bude prioritizovať svoje konanie proti najhorším znečisťovateľom, najmä v Madride. Španielsko je jednou z tých krajín, proti ktorej vedieme práve z tohto dôvodu to konanie. A 30. januára pán Vela, komisár pre životné prostredie, hovoril s viacerými členskými štátmi, kde Eh, to boli mimoriadne environmentálne problémy, no pozvali do Bruselu, aby vysvetlili tú situáciu, aby čo najskôr prijali dôveryhodné účinné opatrenia na vyriešenie tohto problému, ktorý má dopad na zdravie občanov. A teda mm, máme dostať informácie o prijatých opatreniach na riešenie tohto problému. Členské štáty poslali informácie. Španielsko oznámilo, aké opatrenia príjme v madridskej e, situácii a takisto teda dôvodu tohto konania pre prípad porušenia legislatívy. No a keď sme analyzo- zanalizovali e, situáciu, rozhodli sme sa, že zatiaľ nepôjdeme, nebudeme ťahať Španielsko na súd. Myslíme si, že ak sa tie opatrenia riadne zrealizujú v rámci požadovaného času, tak tento problém sa dá zvládnuť. A videli sme, že e, sa môžu potom znížiť hodnoty e, e, oxidu dusíka vo vzduši a myslíme si, že je to možné, aby to Madrid dosiahol do roku 2020, ak sa tie opatrenia teda budú dobre uplatňovať. Ak sa tie opatrenia nebudú riadne uplatňovať, alebo nebudú dosiahnuté žiaduce výsledky, tak e, komisia nebude mať inú možnosť, iba um, dať Španielsko na Európsky súdny dvor. Európsky súdny, respektíve komisia nemôže hovoriť o súdoch prijatých eh, španielskými súdmi, ale aj španielské súdy majú povinnosť uplatňovať európsku legislatívu a zabezpečiť, aby eh, legislatívu dodržiavali slušné orgány. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz, eh, kolegovia, Soledad Cabezon Ruiz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem predkladateľom petície za to, že prišli Madrid má problém s, so znečistením, to je realita, nie je to niečo, čo môžeme popierať a myslím si, že konanie komisie jasne e, to podporuje. A čo je dosť neuveriteľné, je, že petícia z roku 2011 z nadácie Fundación ECO sa týka času, kedy bola pri eh, moci e, z, Popa, Partido Popular, ktorá bola dosť e, citlivá voči ekologickým otázkam a teraz vlastne je to e, Partido Popular, ktorá e, prináša tú petíciu do parlamentu voči vláde, ktorá prijíma opatrenia. Zdá sa mi to také neuveriteľné. Myslím si, že súčasná vláda, Madridská mestská rada, prijíma opatrenia aby sa pokusila vyriešiť tú situáciu, ktorá je jednoznačne vážna. Ešte včera Madridská mestská rada povedala, že je proti tomuto novému projektu mobility a samozrejme musíme zachovať túto petíciu otvorenú, ale myslím si, že je dôležité, aby petičný výbor poslal list centrálnej vlády a vláde a Madridskej mestskej rade, by spolupracovali, aby prijali potrebné opatrenia na mm, vyriešenie tejto vážnej situácie pre zdravie občanov v Madride. Ďakujem pekne. Angela Valina. Ďakujem pekne. Mám ten istý názor ako Soledad. Myslím si, že Španielsko má problém, nielen Madrid, ale vo všeobecnosti. A treba to riešiť, inak budú prijaté sankcie. Myslím si, že je naozaj hanebné, že v Španielsku sa tie problémy neriešia, nerobia sa politiky poriadne, len sa všetko robí na oko. No ak by bol nejaký plán, ak by komisia to sledovala, No máme tu komplikácie vzhľadom na autonómnu komunitu a mestská rada, ehm, ktoré sú z iných strán, ale všetkým musí ísť o zdravie občanov. Bolo by nepochopiteľné, keby orgány nepracovali na prospech e, svojich občanov. Hovoríme tu o verejných finančných prostriedkoch, ktoré sa tu vynakladajú. Takže musíme byť veľmi obozretní. Ja môžem s peniazmi robiť, čo chcem, ale s verejnými prostriedkami treba byť veľmi opatrný, takže je to naozaj hanebné naozaj boli dlho pri moci v tejto madridskej komunite a mohli pomôcť vyriešiť tieto problémy. Neurobili to. Neurobili to vopred, zdá sa, že im na tom nezáležalo. A teraz, keď tu máme nad sebou namoklou e, meč, musíme ten problém riešiť, tak e, sú tu, nám tu hádžu polená pod nohy a autonómna regionálna vláda nespolupracujú Takže naozaj je to neuveriteľné. Je to takmer surreálna situácia. Takže dúfam, že e, sa naučíme, ako robiť politiku v prospech občanov a nie len jednu stranu proti druhej. No a myslím si, že petícia musí ostať otvorená. Komisia bude naďalej monitorovať túto situáciu a pošle list madridskej komunite, aby sa teda opýtali, prečo nechcú riešiť problém, ktorý sa týka zdravia všetkých občanov. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Iturgais, prepačte mi tú výslovnosť, to je v poriadku. Ďakujem pekne. Chcem privítať eh, predkladateľku petície, petíciu pani Ines. Delegáti Mestskej rady v Madride eh, ju podporili, takže blahoželáme jej. Chcem vám povedať, že niečo ku kontextu. Nikdy sa neuveriteľné veci stavajú realitou. Táto petícia nám bola predložená poprvýkrát v roku 2011, kedy sa hovorilo o madridskej komunite, ale aj o Mestskej rade Madridu. Ale by som vedel, čo sa momentálne deje v tejto súvislosti. Politika, ktorá sa realizovala až doteraz ohľadom znižovania dopravy na cestách viedla v podstate k pravému opaku. Dávam nejaké čísla nie z roku 2011, ale toho, čo sa deje teraz v meste Madrid. Úroveň oxidu dusika v roku 2017 bola o 60 vyššia, ako by mala byť na základe meraní z predošlých rokov. Doňa Ines to bude určite vedieť, že bol plán e, pre kvalitu ovzdušia, ktorý bol schválený. Tento plán A v podstate vytvára oveľa viacej dopravy a ak z s hustejšou dopravou logicky e, sa zvyšuje aj znečistenie. Akčný plán pre e, špičkové úrovne oxidu dusíka schválený vládou sa zle riadil. Bol zle riadený. E, je to celkom jasné, mám niektoré informácie tu so sebou. Občania Madridu povedali, že toto bola chaotická improvizácia. keď obyvateľia sa snažili získať tieto informácie, tak sa im vysmiali orgány mm, v sociálnych médiách. Tento plán viedol k rozhorčeniu a v 15 meracích staníc, ktoré merajú oxid dusíka, boli, namerali eh, hodnoty nad prípustnú úroveň a na záver Pani predsednička, dovolte mi povedať, že nové dopravné zápchy a nové dopravné plády eh, hovoríme o 300% zvýšení dopra- dopravy, ale žiadna ďalšia alternatíva tu nebola ponúknutá. Je tu teda hustejšia doprava, vyššie znečistenie a v nových programoch sa hovorí o budovaní nových parkovacích eh, miest, nových parkovísk, ale ani jedno z tých slúbených parkoví sa zatiaľ nevybudovalo. 24. októbra eh, bol, boli určené nové limity pre udržateľný vývoj, kde sa obmedzuje parkovanie súkromných vozidel v niektorých eh, oblastiach, hlavne centra Madridu. Bez primeraného informovania Eh, autonómnej komunity Madridu. A mm, Mestské zastupiteľstvo o tom hovorilo s regionálnou vládou a boli informácie na webovej stránke, o čo ide. Takže z našej strany verejných orgánov by sme chceli, aby táto petícia zostala otvorená, aby sme vedeli, čo sa bude diať eh, teraz v roku 2018. Ďakujem pekne, kolegovia. Naozaj e, opakujeme e, to isté. Neviem, či si to uvedomujete. Nie je potrebné opakovať veci, ktoré už odzneli. Držte sa k veci e, a neopakujte zbytočne, tak ako to tu robia dámy v miestnosti. Takže k veci. Viem, že toto je stratégia žien, ale možno aj prítomní páni by sa jej mohli držať. Príjemne sa to počúva, ale nie je potrebné e, opakovať všetky detaily. Je to naozaj mm, zbytočné. Pán Marcelis, dúfam, že teda si sa podľa toho budete riadiť. Áno, faktická pripomienka. Vážená pani predsedníčka, úplne chápem, čo hovoríte, ale musíte pochopiť aj vy, že ak hovoria kolegovia, hovoria proti eh, danej strane, táto strana mala len jedného ročníka, oni sú štyria a vy eh, ste dali eh, ostatným štyrikrát väčší priestor na vyjadrenie. Ja som bol jediný, ktorý mohol reagovať na štyroch predrečníkov tak už eh, sa blížim k záveru. Prosím eh, o určitý rešpekt. Ďakujem. Áno. Ja som chcel uviezť dáta a údaj. Áno, to je zaujímavé, dobre sa to počúva ale viete, e, čas nám beží, my všetci tu chceme si vypočuť e, predkladateľov a nájsť dobré riešenia. Ak máte niečo nové, tak dobré, buďme pragmatickí. Pán Marcelis, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem predkladateľom petície za vykonanú prácu, pretože ja si myslím, že by sme si mali pripomenúť základné čísla. Toto je ehm, toto vedie k predčasným úmrtiam 40 tisícov ľudí v roku 2015 v Španielsku kvôli znečistenému ovzdušiu a Madrid Central sa snaží prijať opatrenie na zníženie emisí, na zníženie počtu vozidiel Eh, kladú sa nám tu prekážky zo strany kolegov EPP v Španielsku, vo vláde, v Madridskej rade, v opozícii. Toto je veľmi seriózna vec z dvoch dôvodov, pretože je to proti verejnému zdraviu, zdravie jednotlivcov v Madride je ohrozené. Hovoríme aj o ostatných mestách, nielen Madrid, je tým dotknutý Valencia. Všetci sa snažia robiť si svoju prácu uznávanú Európskou komisiou uznanú e, centrálnou vládou, ktorá je socialistickou vládou a mm, teraz v Madride takáto je skutočnosť. Chceme 40-percentné zníženie e, e, znečistenia ovzdušia vo vzduchu v Madride. A čo sa teraz deje? Vláda v Madride robí prekážky k, k plneniu plánov, ktoré si dohodla e, komisia so španielskou vládou. Nie je to v záujme z e, Madridu či Španielska. Váš hanebný postup nás e, privedie až na Európsky súdny dvor. Chcel by som vás teda požiadať, aby sme túto petíciu ponechali otvorenú. My pošleme list Španielsku, aby sme poprosili eh, madridskú vládu, aby prestala robiť tieto obštrukcie, to, že to nie je v záujme ich občanov. Ďakujem pekne. Pokúste sa, kolegovia, teraz hovorím eh, k smerom španielských kolegom, snažte sa rešpektovať predkladateľov petície. Nejde o internú španielskú politiku eh, v tejto inštitúcii. Toto je veľmi dôležité. Nepotrebujeme takéto uh, správanie. Máme dosť zlej vôle. E, nepotrebujeme to mať aj tu. Pani Miranda, máte slovo a potom skon- uzatvoríme zoznam rečníkov, musíme sa posunúť ďalej. Poprosím, ukážte, ako ženy vedia diskutovať. Ďakujem, pani predsednička. Predkladatelia petície prišli sem, pretože to bolo potrebné. My ako ženy máme iný postoj, ako to bolo uvedené v uznesení proti fašizmu. Toto je príspevok žien. Ako Inies e, urobila vynikajúcu prácu, vieme, a komisia bola veľmi striktná, musí sa rešpektovať komunitárna legislatíva. A chcela by som pripomenúť, že žiaľ, španielský štát platí miliónové pokuty každý deň v týchto a v iných otázkach. Podporujeme otvor- ponechanie tejto petície otvorenej. Toto bol aj návrh mojich kolegov pokračovať e, a, a dosiahnuť pokrok a rešpektovať komunitárnu legislatívu. Teraz majú slovo predkladatelia petície. Máte minútu, len aby ste to nejako uzavreli. Ďakujem pekne. Plne súhlasím. Myslím si, že je dôležité, aby komisia konala E, zabezpečila striktné dodržiavanie pravidel zo strany Španielska, zvlášť plánov e, Madri- mesta Madridu. Všetky predošlé modely a plány sa boli vytvorili Politechnickou univerzitou. My sa angažujeme, aby sme dosiahli tieto ciele do roku 2020. V roku 2018 sú čísla e, na dobrej ceste. Máme oblasti so zníženými emisiami, kde sa rešpektujú tieto ciele. Mali by sme poslať list, kde požiadame Španielsko, aby zabezpečila to, že všetky e, strany budú dodržiavať e, pravidla, pretože inak čelíme vysokým sankciám e, vzhľadom k problémom s dopravou. Všetky mesta majú vážne dopravné problémy a toto spôsobuje zdravotné problémy. I bol tu nedávno článok v El Pais, dnes teda bol zverejnený, že, že znečistenie v meste Madrid vážne ohrozuje zdravie e, detí a mladých ľudí. Administratíva by sa miesto týchto prekážok snažila, mala snažiť o pokrok, tak ako sme videli v predošlej vláde Španielska. Samozrejme, pracujeme ešte užšie v súčasnou vládou, pretože ciele novej eh, ministerstva pre prechod v energetike sú veľmi vysoké. Petícia bude takou zastrešujúcou formou pre každú vládu. Nepolitizujme petície znovu, ešte to uzavriem. Petícia zostane otvorená, rámec prebiehajúcej e, procedúry pre porušenie pravidel taktiež pošleme list španielským orgánom inými slovami Madridskej mestskej rade a centrálnej vláde. Bodka. Mestská rada Madridu a regionálna rada. A to je všetko na všetkých úrovniach. Dúfam, že predkladatelia sú spokojní. Ďakujem, že ste prišli do Brusela. Mm, užite si slniečko, nie je to tak každý deň. E, Tuto môžete mať 4-ročné obdobia v rámci jedného dňa. Angela. A ako to bude s, s listom mestu Madrid? Nie je to centrálna vláda, je to autonómna regionálna vláda mesta Madridu. Práve som to povedal, všetky tri úrovne, mesto, región a vláda.

Kolegovia, musíme pokračovať. Poprosím, aby ste potichu e, odišli z miestnosti. Tí, ktorí odchádzate, aby sme mohli sa posunúť ďalej. Ďalší bod 29 je petícia 1226. E, je to talianská petícia, takže bude to iný štýl. Ide o e, znečistenie životného prostredia bývalým priemyselným zariadením čistenou odpadových vôd. Signor Roberto Senato, predkladateľ petície, je tu a máte slovo na maximálne 5 minút. OK. E, signora Presidente, la ringra... Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali slovo. Čiže eh, o čom, čo som vám chcel povedať, sa týka e, Kosenci univerzitného mesta, práve v tejto zóne, o ktorom hovoríme, 1 km, 1,5 km sú e, environmentálne škody, ktoré ohrozujú zdravie a pohodu občanov práve nielen obyvateľov, ale aj e, obyvateľov, ktorí nebývajú priamo na tom mieste, ale aj v prilahlých zónach. Samozrejme, bola tu chemická spoločnosť, ktorá spracovávala drevo e, s gaštanov a v roku 2011 e, spoločnosť ukončila svoje aktivity. A v zásade e, mala dve možnosti, akým spôsobom sa zbaviť zvyškov chemikálií zo, zo spracovania. A samozrejme jednu časť chemikálií e, vyliala e, do rieky, e, čo spôsobilo otravu rýb a zvyšok zakopali v sudoch do zeme. Bez toho, aby tam bola nejaké utesnenie okolo, okolo týchto materiálov. A a samozrejme nad tým eh, na, nad tými eh, súdmi, ktoré boli zakopat, eh, zakopané, boli v súčasnosti sú obchodné mm, prevádzky. Hovoríme o znečistení, ktoré je nesmierne nebezpečné. A to samozrejme dokumentujú aj zvýšený výskyt nádorov v celej zóne. A samozrejme aj otravujú vzduch zápachom čo nie je len nepriaznivé pre život občanov, ale samozrejme aj spoločne takisto umožňujú aj e, vytváranie e, e, ohňov, keďže sú niektoré z týchto výparov horlavé. A samozrejme E, častokrát e, sa stáva, že si občania musia zatvárať okná napriek teplu práve kvôli e, zápachu. V minulých rokoch mnoho ľudí zomrelo na rakovinu a práve aj rakoviny a vynádory veľmi zriedkavých druhov sa v tejto zóne vyskytujú častejšie. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby po rokoch bojov v roku 2015 e, e, prikázal talianskému štátu, aby rekultivoval e, toto miesto. Okrem pro, problému tohto drevospracovateľskej lokality je ďalší problém, je bol tu bola tu postavená spalovňa e, v roku 1998, ktorá nemá uzatvorený cyklus a ktorá otravuje samozrejme občanov e, emisiami. E, samozrejme napriek tomu, že mesto prikázalo prevádzkovateľovi, aby zveladil ovzdušie a práve tu v v Kalábrii sa nič e, podobné nikdy nestalo. E, práve e, s prostredníctvom európskych fondov došlo k rozšíreniu obidvoch priemyselných areálov tak bývalej drevospracovateľskej fabriky, ako aj spalovne. A inštitúcie, ktoré preukázali túto snahu, nepreukázali žiadnu snahu o zdravie občanov. A samozrejme toto e, dokumentuje aj naše odhodlanie. A samozrejme treba e, postihovať tieto dve fabriky za porušovanie a za dodržiavanie všetkých iniciatív, ktoré dodržiavať majú samozrejme, a mali by byť tieto spoločnosti, či už súčasné alebo bývalé, eh, brané na zodpovednosť za rekultiváciu bývalých priestorov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som poprosila Európsku komisiu, pána Gaspari Nettiho, aby nám eh, povedal niečo o tomto prípade. A prosím, sústrete sa na aj konanie o porušení, ktoré je momentálne pred súdom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Stojíme pred prípadom klasického prípadu, kde niekto autorizoval a využil chudobný región, aby sa obohatil svojimi aktivitami, ktoré už vlastne potom ani nevykonával. To je veľmi typické pre priemyselné oblasti. Tu hovoríme o fabrike, ktorá zatvorila svoje brány v roku 2002. E, e, mesto Kosenca vyslalo na miesto tak likvidátora týchto, e, tejto zóny, ako aj znalca v oblasti životného mm, prostredia a musíme povedať, že v tomto prípade, že minimálne jeden e, administratívny orgán urobil to, čo mal. Samozrejme, v tomto prípade boli prekročené a porušené pravidlá e, zákona o životnom prostredí. Tento proces však ešte nie je e, ukončený. A samozrejme, zodpovedný v tomto prípade za tento environmentálny problém, za túto environmentálnu záťaž, je e, práve tá spoločnosť, ktorá e, je v úpadku a ktorá je v konkurze. Preto táto ťarcha prešla na mesto. Samozrejme, e, tá sa ešte, to sa ešte s touto situáciou nevysporiadalo práve kvôli hospodárskym prostriedkom, ktorý má k dispozícii tu hovoríme aj o mestách ako Taranto alebo Porto Marghera. Toto je veľmi špecifická zóna. V tomto prípade neboli tieto miesta definované ako záujmové miesta a v tom prípade by mal zasiahnuť štát pri rekultivácii. Je, sú tu tri možnosti. Jedna zo strany e, mesta, však mesto si nesplnilo svoju e, povinnosť, pretože už je to 16 rokov, čo občania žiadajú rekultiváciu. Na vyššej úrovni zodpovednosť štátu štát nezasahuje, e, pretože toto je problém, ktorý je svojim rozsahom lokálny a nesplňa to kritérium, aby Eh, naplnil toto kritérium štátneho záujmu, tak ako to bolo v Tarante alebo v Porto Margera. Takže to stále zau, zostáva regionálnym eh, problémom. A peniaze na rekultiváciu si nevyžadujú stovky miliónov eur. Myslím, že na tom sa eh, zhodneme. A to znamená, že Takže to, tie financie, ktoré si to vyžaduje zo strany verejných orgánov, nie sú nejaké enormné. Čo urobila zatiaľ Európa ako Európska komisia, ako sme vedeli? Otvorili sme e, konanie o porušení pravidel a, a prvý rozsudok súd, e, súdu e, odobril toto porušenie a Taliansko by malo zaplatiť Eh, pokutu. A samozrejme sú tie tu aj otázka úložiska, ktoré by malo byť zatesnené a malo by byť rozšírené. A samozrejme v tomto prípade by región mohol využiť svoje inštitucionálne kapacity. A zatiaľ eh, my budeme pok- budeme pokračovať e, v konaní o porušení pravidel, ktorý sa týka porušovateľa e, zákona o životnom prostredí, ale ne, netýka sa samotných, samotného úložiska. Samozrejme, sme zajedno v tom, že toto je niečo, čo splňa kritéria environmentálnej katastrofy. Ďakujem veľmi pekne. E, prvýkrát komisia sa ujala mojej úlohy. To je veľmi užitočné, aby sme mo, predo, aby predostrela e, riešenie krok za krokom. Ďakujem veľmi pekne, že ste anticipovali moju prácu, samozrejme v najlepšom duchu spolupráce. Takže ďakujem veľmi pekne za toto. Teraz dávam slovo kolegom. E, vidíte, že v tomto prípade e, výbor sa neobracia na taliansku arénu, Není tu e, Verona, ale e, Brusel. Pán Kirio, chcete niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pred, predsedníčka, ja sa ujímam slova len preto, aby som e, poďakoval predkladateľom petície za to, že prišli a ďakujem aj za ten duch komisie. Možno je to kvôli tomu, že v tomto prípade Európska komisia vyslala talianského zástupcu, a za to, že prejavil takúto participáciu a také pochopenie pre túto záležitosť. E, pretože e, pretože aj napriek tomu, že toto možno považovať nie za problém Európy, tak sa Európa ujala iniciatívy. Hovoríme o talianskej realite. Je to komplikovaná realita, náročná realita a musíme si dať pozor, aby sme postupovali naozaj opatrne e, krok za krokom, pretože prebiehajú súdne konania a tie by nemali byť e, narušené nejakým politickým diskurzom a to nie je ani medziinštitucionálnym. Ale samozrejme my si naďalej musíme plniť našu prácu ako inštitúcia. Myslíme si, že by dávalo e, zmysel nechať túto petíciu otvorenú a samozrejme zamyslieť sa aj nad e, permeabilizačnými prácami, to znamená práce, ktoré by utesnili to e, úložisko. E, pretože k škodám už došlo a škody sú neustále páchané a to s veľmi nepriaznivými dopadmi. A samozrejme v regióne Kalábria práve v tomto ohľade by si Kalabria mohla ponechať túto úlohu a zasluhuje si naďalej aj našu pozornosť v tejto veľmi nesmierne delikátnej téme. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Už sa nikto k tejto téme nehlási. Je niekto iný, kto by sa rád ujal slova k tejto téme? Tak potom po- požiadam ešte raz eh, predkladateľa petície, aby to uzatvoril a keď sa k tomu chce ešte niečo vyjadriť, môže sa vyjadriť teraz predkladateľ petície k vyjadreniu pána Číria a Európskej komisie. Áno, dve minúty. Myslím si, že toto je samozrejme aj naliehanie na samotný e, región. E, e, keď tu boli, keď tu boli požiare, tak sme položili otázky práve predsedovi regiónu pretože potrebovali požiarníci dva dní, aby to e, uhasili. Predseda regiónu e, zasiahol vtedy, ak sa nemýlim, a, a urobil určité verejné prísľuby. Takže je to také prehadzovanie si horúceho e, zemiaku medzi mestom a regiónom. Takže toto by sme si mohli ujasniť. Ale v každom prípade vám ďakujem. Of... Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili na tejto diskusii. Ďakujeme predkladateľovi petície, že docestoval naozaj z diálky. Dovolte mi to teda uzavrieť. My necháme túto petíciu otvorenú. Komisia už bola veľmi nápomocná, ale čo by som chcela podčiarknúť, aby komisia urobila, je, aby dôsledne monitorovala nielen to, či e, E, Taliansko je v súlade e, so smernicou 91 271 o vodách a e, odpadovom hospodárstve, ale samozrejme, či, tá, či napríklad tá skládka splňa kritéria, alebo je uvedená do stavu tak, aby splňala kritéria. Do toho treba naozaj vložiť veľké úsilie. Čo by sme mas, mali urobiť, je podporiť Európsku komisiu zo strany parlamentu, zo strany našeho výberu tým, že napíšeme príslušným talianským orgánom a vyzvali ich, aby prijali potrebné opatrenia na lokálnej úrovni. Takže zašleme e, list regiónu Kalábria, ako aj podporu komisie v ich e, práce, aby sa pozreli na aj ostatné smernice a súlad. A samozrejme necháme otvorenú a vraťme sa k nej neskôr. E, všetci sa zhodneme. Zdá sa, že to je tak. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, prejdeme na bod 30, ktoré sú opatrenia v nadväznosti na návštevu Madridu v Španielsku ktoré sa uskutočnila v eh, máji v roku 2017 pod vedením poslanca Darlinga. Eh, bolo to veľmi bolestná návšteva. Hm. My ma tu máme dnes pozorovateľa, ktorého prítomnosťou som eh, poctená, pána Sutena, ktorý zavítal k nám do výboru pre PTC. Takže pán Popa, e, sme radi, že ste dnes prišli. E, je veľmi dobré, že máme predkladateľa e, petícia, pani Ruth Appleby a pani Vina Nieto. Sme veľmi radi, že ste opäť k nám prišli. Už ste tu u nás boli. A prosím, ujmite sa slova a máte 5 minút každý. Which one starts? So you're too humble. Nebuďte zbytočne skromné a ujmite sa slova. Ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias. Buenos días. En nombre de las asociaciones y víctimas a las... Ďakujem veľmi pekne eh, v mene našej organizácie, ktorá zastupuje obete. Eh, chceli by sme eh, povedať, e, že sme pohoršení situáciou, e, kedy rodičia prišli o deti, ktoré boli unesené, je neuveriteľné. Nevedieť, čo sa stalo s vašim dieťaťom, jednoducho o, o neho prísť, napriek tomu, že ten prípad sa neustále opakuje a snaž, stále sa ho snažíte vyriešiť. My sme podozrievali, že niečo sa deje v prípade úmrtí našich detí, len preto, aby sme našli prázdne truhly. 18 rokov neskôr všetko nedávne prípady exhumácií potvrdili, že Štyri telesné pozostatky neboli na mieste a tieto prípady sa opakujú všade v Španielsku. Tento škandál nie je uvedený ani v národných registroch. Je tu mnoho prípadov a toto nie sú iba povojnové prípady a vojnové prípady e, toto sú prípady aj z demokratického obdobia, e, prípady detí, ktoré mali byť pochované vo svojich truhlách. E, avšak nie sú tieto ostatky, chýbajú. Tieto prípady sú dokumentované od roku 1965 až do 90. rokov a žiadna vláda e, nenesie žiadnu zodpovednosť a iba dva z prípady z týchto mnohých prípadov sa dostali e, pred súd v Madride. Tento prípad e, samozrejme e, musíme eh, povedať, aká je aj tá morálna škoda, aká je tá morálna újma na živote daných eh, rodín. A samozrejme, toto je niečo, čo musí vyriešiť španielský rozsudok, aj v prípade ostatkov, ktoré sa opätovne našli. Boli tu rozhodnutia Európskej únie, boli tu e, rezolúcie OSN, avšak e, toto je neustále e, pokračujúci zločin na ľudských právach. Takže obraciame sa na vás, ako aj na agentúru pre ľudské práva Európskej únie, aby sa vytvorila vyšetrovacia komisia a aby sa uznala táto pravidla, aby sa urobilo spravodlivosti dosť, eh, pretože všetky prípady zmiznutých španielských eh, detí eh, nie je tu žiadna beztresnosť. Chceli by sme sa poďakovať komisie za sledovanie našeho prípadu a všetkých, ktorí sa zúčastnili na tohto prípadu. A ďakujem veľmi všetkým, ďakujem veľmi všetkým poslancom. Esperanza Ornedo. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som vysvetliť, eh, čo eh, bolo predmetom tohto prípadu. Eh, musím pripomenúť, že od novembra 2012, až kým súd nerozhodol, všetko bolo považované za premlčané nebolo možné zatiaľ prekročiť e, úroveň. A toto, táto nespravodlivosť e, sa dostala až pred najvyšší súd. A tu samozrejme e, sa dostane pred súd vyššej inštancie, ale nemusíme mať na pamäti, že toto samozrejme e, zahrňa celé, celú oblasť, celý teritorium Španielska. A samozrejme je tu aj názor e, úradníka, pána Borgilia, ktorý ide, je odlišný od toho rozsudku v roku 2011 a samozrejme to podporuje e, rozhodnutie verejného orgánu. Takže prvýkrát za históriu súdu bol tu jeden sudcu, ktorý nedodržal tú oficiálnu líniu a na 34 stranách. A samozrejme snaží sa e, počerknúť svoj rozsudok. V Prakticky hovorí, že chcem rešpektovať moju povinnosť, moje svedomie a e, Myslím si, že toto je opodstatnený prípad. Tak rešpektujem moje svedomie. Samozrejme, sú tu rozličné akty, eh, ktoré mali jeden jediný cieľ a eh, ktorý si vyžaduje, aby v žiadny prípad nebol premlčaný v tomto prípade. Okrem toho, sudca povedal, že z jeho strany je tu jasná pozícia. A takisto e, aj odmietol interpretáciu e, súdu prvej inštancie. A v konečnom dôsledku e, budeme prezentovať tento prípad aj kazačnému súdu a odsudenie Španielska e, za e, práve nerešpektovanie týchto prípadov a nebranie ich na zreteľ a za to, že ich dezignovali ako premlčané. A samozrejme, toto je veľká chyba zo strany uh, Najvyššieho súdu. Have... Ďakujem. Ja som tiež čítala článok o týchto rozhodnutiach sú to dôležité, že pán e, Vela, ginekolog, bol teda odsudený najvyšším súdom. E, to je veľmi dôležité. Mm. Čo naozaj posilňuje vašu pozíciu. Takže ďakujem, že ste poukázali aj na toto. A teraz Ruth Appleby, vy ste tu boli už aj v minulosti a som rada, že ste tu teda zas. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali na toto stretnutie. Je mi naozaj potešením a cítim sa poctená. A samozrejme je dôležité diskutovať o tej situácii aj vo všeobecnosti. Pokúsim sa o to bez toho, aby som teda zachádzala do podrobnosti o mojom osobnom prípade. Avšak je potrebné, ja som tiež obeď, nie som rezidentka Španielska, Mm, viaceré odporúčania vo vašej správe boli pre mňa veľmi relevantné a niektorým sa vrátim. Oporúčanie číslo 7. Čo sa týka jasného protokolu, ktoré orgány zodpovedajú za vyšetrovanie, no nemám žiadne dôkazy o tom, že od tej správy došlo k akýmkoľvek zmenám. Naozaj eh, mala som problémy nájsť kohokoľvek, kto by sa e, teda ujal zodpovednosti za vyšetrenie, okrem teda vás. No a je to naozaj dôležité, pretože ako ste aj vy vo svojej správe na strane 10 uviedli, môj prípad sa spomína a uvádza sa, že španielská verejnosť teda úrad verejného prokurátora, e, nevie nič o mojom prípade, lebo povedali, že ho vyšetrovala britská polícia. To nie je pravda. E, to je absolútne nepravda a je to nesmierne frustrujúce, keď je človek obeťou niečo takéto si prečítať. Po 6,5 roku som ešte stále v tej istej pozícii a to neprepačiteľné. Môj prípad prešiel celý španielský justičný systém, dokonca aj cez ústavný súd. A každé rozhodnutie bolo ratifikované prokurátorom. Takže ako, ako e, si dovolia tvrdiť, že o mojom prípade nič nevedia. To je neprepáčiteľné. A ja sa ospravedlňujem, že som taká emocionálna, ale je to absolútne niečo neodpustiteľné. Ja som roky, roku cez za to bojovala časom, peniazmi, úsilím a všetko, čo mi povedia, že o, mno, o, mojom, o mojom prípade nevedia nič. Britská polícia mi povedala, že nemôžu urobiť nič. To boli ich slova. slova od britských orgánov, že oni sú v podstate ako poštári že ich úloha v Interpole jednoducho bola môj prípad postúpiť, dať tam dokumenty, nič iné. A Takže kde sa ocitám? Britská policia hovorí, že nemôže zasiahnuť do justičného systému inej krajiny. Španielský prokurátor mi povie, že o mne nič nevie. Takže som stratená, stratená niekde v džungli a nikto sa neujíma zodpovednosti. Ani moja krajina. Aj moja krajina sa musí zhostiť zodpovednosti, ale nič nerobia. Ako som povedala, vyčerpala som všetky svoje možnosti v Španielsku, pretože som naozaj bola na každom možnom súde a v tomto čase nikto so mnou nehovoril. Ani jedna osoba. A ja jednoducho nechápem, nechápem, ako akýkoľvek prípad môže ísť na súd. Ja som žobronila o to, aby som mohla vystúpiť pred súdcom. Vždy mi to zamietli. Odmietla mi to prokuratúra každý jeden raz. Ja neviem, kto urobil to rozhodnutie v mojom prípade. Nič nevedia. Okrem teda legislatívy, ktorá je na papieri. A vždy to dostanem, keď e, uzaverú môj prípad. Moja pozícia teda je, že nemôžem urobiť nič v Anglicku, alebo teda v Spojenom kráľovstve, pretože nie je tam živé vyšetrovanie a oni nemôžu zasiahnuť. Takže čo urobím? Jediné um, je, že sa opätovne otvoríme prípad Španielsku, ak to budú nájdené nové dôkazy. Ako získam nové dôkazy, ak sa nevyšetruje, ak sa nevedie vyšetrovanie? Nikdy sa žiadne neviedlo. Na strane 9 ste odkázali na ten overník, že treba zistiť, čo sa naozaj stalo. Bez ohľadu na tú justičnú stránku. To je nesmierne dôležité, lebo v môjom prípade, a myslím si, že v prípade mnohých ďalších predkladateľov, toto je práve e, to, kde to zlyhalo. Moje dokumenty, všetko je e, na legislatíve. Nikto nepreveril, čo sa naozaj udialo ja mám licenciu na pochovanie môjho dieťaťa, ale nebolo to podpísané ani jeden detail. To je nepo- neodpustiteľné. Požiadala som o otlačky prstov, aby boli e, preverené, e, teda porovnané s mojimi na e, nemocničných záznamoch. Nič, absolútne nič. A sú prípady, o ktorých viem, kde je obrovská masa dokumentov, ktoré, na ktoré sa nikto ani nepozrie. No, takže naozaj ma to veľmi potešilo, keď ste vo svojej správe napísali, že treba z obete sňať to bremeno justičnej záťaže, ale nič sa nedeje, absolútne nič sa nedeje. Myslíte, že by ste to mohli trošku mm, uzavrieť? A bohužiaľ vypol sa mikrofón. Mikrofón treba zapnúť. Len vzhľadom na to, že môj prípad je medzinárodný. Hovoríte, že chcete, aby Interpol dohliadal nad takýmito cehraničnými prípadmi. Môj prípad bol na Interpole, tri týždne nič neurobili, s nikým sa nehovor, nerozprávali ani so mnou ďalší. A nechcem to ale negatívne uzavrieť, pretože, ako som povedala, petičný výbor bol nesmierne nápomocný a nikdy vám to nezabudnem ja naozaj momentálne veľmi tlačím lokálnu políciu, aby požiadali o prosedky z ministerstva vnútra e, v Spojenom kráľovstve. Trvalo mi to rok, nikam som sa nedostala. Mesiac e, žiadam e, aktualizáciu. V stredu som dostala aktualizáciu, lebo som povedala, že idem sem. A len vďaka petičnému výboru sa, teda ak sa vôbec niečo pohne, tak len vďaka vám. A cítim sa veľmi zraniteľná lebo keď príde 29. marec, tak podľa mňa moja krajina urobila straši, strašne zlé rozhodnutie a tá frustrácia, ktorú vidíte, je obrovská. Sú aj v Británii nové prípady a tie sa dostávajú ku mne. E, mňa žiadajú o pomoc. Ja musím pracovať na plný väzok, ja sa starám o deti, o domácnosť, o psa a musím sa snažiť pomôcť ďalším. E, napríklad tam španielka, ktorá má anglickú matku, a snaží sa ju nájsť, ale ja jej musím pomôcť. No, nemáme, nemáme toľko času, takže musíme to uzrieť. Ľudia mňa žiadajú o pomoc, ale ako ja im mám pomôcť? Ďakujem. Áno, ja chápem. Áno, cítime s vami súcit. Ah, teraz sa obrátim na zást na zástupcu Združenia obetí, ktorí sa podielali na prípade toho nového návrhu zákona, na príprave nového návrhu zákona. A nejakému pohybu v Španielsku predsa len došlo a veľmi sa teším, že nám Soledad o tom niečo povie a majte parecho. Máte 3 minúty. Dobrý deň. Zdravím petičný výbor. Som rada, že tu dnes môžeme byť. Už rok ubehol od správy o informačnej návšteve. Bola to veľmi dobrá správa A súvisí to s tým, čo robí sa a koordinačná skupina. E, v Argentíne iniciovali to tiež pred rokom a je to návrh zákona ohľadne detí ukradnutých v Španielsku. A ten návrh e, spomína aj to, čo je v tej správe petičného výboru 2016-17 na tom spolupracoval náš e, zväz napríklad zákon Navary z roku 2013 a zákon na demokratickú spomienku Komine Valenciana. To bolo všetko schválené 29. júna a 19. oktobra 2017. A na základe týchto skúseností sme si uvedomili, že, bolo, že je rozhodujúce, aby sme mali nejaký štátny rámec s legislatívnymi opatreniami v rôznych autonómnych komunitách, majú na pamäti špecifickú charakteristiku týchto zločinov. Hovoríte príliš rýchlo. Príliš rýchlo musíte hovoriť trošičku pomalšie, aby sa to vôbec dalo tlmočiť. Hovorila som, že na základe skúseností s autonómnymi e, komunitami sme si uvedomili, že je kľúčové mať e, vlastne rámec legislatívnych opatrení, ktoré mm, boli vytvorené v jednotlivých komunitách, lebo to je kľúčové pri takýchto zločinách ako pri ostatných zločinoch proti ľudskosti. E, osud týchto mm, babetiek eh, bol taký, že sa ocitli veľmi, veľmi ďaleko odtiaľ, kde, boli, kde sa narodili a nemali žiadne prepojenie na nejaké tie komunity a rodiny len ťažko dokázali nájsť svoje stratené deti, deti, ktoré eh, sú dospelé, teraz už aj im bola ukradnutá identita, ich rodičia môžu byť v krajine a preto pri všetkých týchto opatreniach je absolútne kľúčové, že keď sa pozeráme na rôzne legislatívne opatrenia v autonómnych spoločenstvách, tak mm, potrebujeme homogénny mechanizmus e, v týchto komunitách, rôzne orgány, nástroje, ktoré umožnia vyšetrenie týchto zločinov koordinovaným spôsobom. A keď sme si uvedomili, aké to je dôležité, tak sme teda navrhli štátnemu koordinátorovi pre prípad Seaqua. Bolo to formalizované a e, mohli sme to urobiť v roku 2012. Čiže toto je organizácia, ktorá má dlhú históriu, pokiaľ ide o hajenie ľudských práv. E, vykonali sme množstvo aktivít, e, napríklad aj tento návrh zákona. Tento návrh zákona bol predložený všetkým politickým stranám a 25. septembra tohto roku. Takže v útorok socialisti to predložili v pléne na diskusiu a bolo to jednomyselne prijaté. To je úplne historická vec. Z tohto dôvodu tento návrh zákona je veľmi dôležitým signálom pre občianskú spoločnosť. Ujali sa toho poslanci. Je to najdôležitejší krok, ktorý bol prijatý od zverejnenia v rámci legislatívy, takže tam sú nástroje, ktoré konečne umožnia vyšetriť pravdu a obete sa môžu dovolať spravodlivosti a nápravy týchto strašných zločinov proti ľudskosti, aby sa to už nikdy neudialo. A z tohto dôvodu som tu a žiadame výbor, aby vydal komuniké k potrebe naliehavého prijatia tohto návrhu zákona o ukradnutých eh, deťoch ešte do konca tohto legislatívneho obdobia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nechcela som vás eh, prerušovať, bolo to zaujímavé a viem, kam ste to smerovali. Iba pred dvomi dňami sme mali jednohlasné prijatie toho dokumentu. Je to, je to naozaj milník eh, v španielskej legislatíve, v kongrese to bolo. Schválené jednohlasne. A slovo dostane vaša kolegyňa ďalšie 3 minúty. Ďakujem, dobré ráno. A ďakujem za pozvanie zúčastniť sa na tejto schôdzi odporúčania z roku 2017. No, bohužiaľ, od novembra 2017 a júna 2018 španielské orgány neurobili nič na to, aby posunuli to vyšetrovanie ďalej. Nedosiahol sa žiadny pokrok vo vyšetrovaní unesených babetiek. A, a e, to ešte od prechodu e, moci dosiahol sa istý malý pokrok pri uznaní tohto zločinu, ako povedala kolegyňa Soledad, v útorok e, to išlo do plena v parlamente. Jednohlasne bol tento návrh zákona prijatý. A teraz veľmi stručne ešte niečo k tým hlavným odporúčaniam a ako e, to e, aký vplyv to má na návrh zákona. Poprvýkrát sa tu garantuje, že obete majú plne uznané svoje práva je tu tiež právo na spravodlivosť a zmierenie a záruka, že sa to nikdy nesmie zopakovať. Sú tu teda rôzne zábezpeky, napríklad obete majú prístup k archívom, čiže majú právo na prístup k súkromným a verejným archívom, napríklad na klinikách alebo v katolickej cirkvi. Exhumácie, ktoré vykonáva Ministerstvo spravodlivosti, eh, to robí, teda znáša ministerstvo, nie, nie jednotlivci. Potom samozrejme podpora, informačnej kampane verejnosti, aby sa takéto zločiny už neopakovali. A takisto e, uznávame za obete tých, ktorých sa tieto zločiny dotýkajú, považujú sa za zločiny proti ľudskosti, čiže začínajú sa uplatňovať odporúčania z OSN z roku 2014, ako aj princípy medzinárodných ľudských práv. V tomto texte sú obete uznané za diktatúry aj potom, čiže rodiny, ktoré hľadajú svoje deti, osoby, ktoré hľadajú svoju identitu, to všetko je tu spojené, pokiaľ ide o rôzne orgány a vytvorí sa úrad špeciálneho prokurátora a policajná jednotka. Aby sa to udialo, spojíme e, všetky informácie, národnú um, databázu DNA, budú bezplatné testy DNA pre tých, ktorí, uh, ktorí sa to týka ich rodiny. Tento systém predpokladá plnú účasť obetí a ich zástupcov podporujú to národné a medzinárodné orgány ľudských práv. Takže naozaj vyzvite španielskú vládu, aby prijala tento zákon čo najrychlejšie, aby sa realizovala väčšina odporúčaní, ktoré sú e, tu ešte nezrealizované. Ďakujem pekne, už by sa dalo povedať, že sme mali vynikajúcu spoluprácu medzi predkladateľmi petície, týmto výborom vami. A dôkazom je toto, že španielský kongres a právny návrh, e, ktorý je už na ceste, tam teda je odkaz na petičný výbor, čo sme sa snažili urobiť, snažili sme to skúmať. Toto nie je len politická vec, e, je to niečo, čo sa týka všetkých. Je to o e, spravodlivosti, ľudskosti. Je to aj povinnosť pre zainteresované subjekty občianskej spoločnosti. Otvorte archívy, dajte e, ľuďom prísť k pravde. Pravda oslobodzuje. Nič len pravda a nič nie je zlé na tom, aby sa pravda dostala na svetlo. A teraz sa obratím na zástupcu komisie, dnes je to Zoe Zakaliado. Nech sa páči, môžete vysvetliť pozíciu komisie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem vyjadriť eh, súcit eh, s tým svedectvom obetí je to vždy veľmi ťažké ujať sa slova po takýchto slovách. Spolu s kolegami z Európskej komisie sme preskúmali petície obeti z pohľadu právnych nástrojov. V našom prípade sme preskúmali uh, tie sťažnosti prosím som smernice o boji proti pašovaniu ľudí, pretože niektoré mm, prvky tam mohli mm, spadať po túto smernicu. Žiaľ, máme zviazané ruky v tom zmysle, že mm, spáchanie trestných činov bolo pred vlastne dátumom prijatia tých nástrojov, ktoré nám dávajú právomoci skúmať to. Toľko teda, čo sa týka smernice o boji proti pašovaniu ľudí. Možno do budúcnosti naša spoločnosť by mala vysvetliť a vyzdvihnúť, že prioritou komisie je ukončiť beztrestnosť nielen pre pášerákov, ale pre všetkých tých, ktorí im napomáhajú alebo ktorí, im tiež, e, ktorí z toho profitujú z ich práce. My ako komisia sme veľmi odhodlaný v tomto kontexte. A teraz dám slovo eh, kolegom, ktorí sa na to pozerali cez smernicu o obetiach. Ďakujem, moje meno Kazežina Janická, ja ešte poviem pár slov k uplatnení smernice o právach obetí. Táto smernica je smernica o procesných právach a takto sa môže uplatniť aj na e, zločiny, ktoré sa udiali v minulosti, teda ešte predtým, než sa začala uplatňovať, než sa začal uplatňovať tento nástroj, za predpokladu, že e, trestné konanie, vrátanie vyšetrovania sa deje po E, nadobudnutí účinnosti tohto nástroja. Čiže smernica o právach obetí bola prijatá v roku 2012, vstúpila do účinnosti vo všetkých členských štátoch 15. novembra 2015. Takže môžeme povedať, že práva obetí e, v zmysle smernice o právach obetí sú platné na všetky trestné konania, kde je vrátana, teda, vrátane teda tej časti vyšetrovania eh, do, do toho novembra 2015 eh, a tam sú práva napríklad na podporu, špecializovanú podporu, všeobecnú podporu, práva na ochranu, na prístup k informáciám, ale je tu aj celý rad všeobecných práv, ktoré sú eh, záväzné pre všetkých, ktorí sú v kontakte s obeťami počas eh, trestného konania. Čiže tam spadá aj vyšetrovanie, je tam teda aj právo na eh, zaobchádzanie mm, teda dôstojné s rešpektom, bez diskriminácie a v súlade s individuálnymi potrebami obetí. Takže e, na komisii nemôžeme preberať individuálne prípady, najmä prípady, ktoré sa e, týkajú napríklad zisťovania faktov alebo odvolania a tak ďalej. Čiže to sa týka výlučne národných justičných orgánov. Ale Komisia veľmi pozorne monitoruje, ako členské štáty transponujú a implementujú smernicu o právach obetí. Takže momentálne preverujeme transpozíciu tejto smernice vo všetkých členských štátoch vrátane Španielska a v roku 2019 komisia vydá správu o tom, ako členské štáty, všetky členské štáty, vrátane Španielska, E, zabezpečia, aby sa obete mohli spoliehať na e, svoje práva v rámci smernice o právach obeti. Ďakujem za tieto objasnenia. Myslím si, že to by mohlo byť naozaj takým prelomom, ak sa to správne uplatní v členských krajinách a zrealizuje korektným spôsobom. To by mohol byť veľmi užitočný nástroj. Je to povzbudenie pre predkladateľov petície, aby sa snažili zistiť, či smernica pre práva obeti je procedurálna, uplatniteľná pre všetky trestné e, konania, ak budú ďalšie prípady. Napríklad prístup k informáciám je, je veľmi dôležitý, keď získate tie správne informácie už sa vtedy môžete cítiť lepšie, už ste v takom známejšom, na takom známejšom území. Takže najskôr poprosím Jude Darden Culling, ktorá bola vlastne vedúcou prieskumnej misie v Španielsku. Ďakujem, Cecilia. Chcela by som začať tým, že poprosím o trochu trpezlivosti, pretože to je pravdepodobne naposledy, kedy budem hovoriť o týchto petíciách. My sme na týchto petíciách eh, pracovali počas celého tohto mandátu, ale kvôli Brexitu to nebude pokračovať. Eh, prepačte, to vysvetľuje. Je to veľmi emotívna petícia a, a s mojim tímom sme pracovali veľmi úzko s predkladateľmi petície a ostatnými a myslím si, že je naozaj osviežujúce, že hoci je tu ešte stále veľká bolesť a veľa ľudí cíti e, sa na takom nepreskúmanom území veci napredujú a to je naozaj veľmi dobré po roku práce. Ako viete, mali sme veľmi ťažkú E, misiu v Madride, veľmi nabitý program so všetkými aktérmi a myslím si, že to, čo sme schválili, naozaj odzrkadľuje celkové pocity v delegácii a tiež odzrkadľuje požiadavky predkladateľov petície smerom k tomuto parlamentu. To, čo sme si dnes vypočuli od predkladateľky, jasne hovorí, že je tu obrovský rozdiel. E, my sme zohrali tú dôležitú úlohu a Pety má priamy dopad na riešenie situácie. Keď sme začali, tak táto situácia vyzerala e, strátená. E, jednotliví rodičia, súrodenci deti, hľadajúci rodičov, súrodencov detí, Ehm, sa cítili veľmi neistí a my sme týmto ľuďom dali nádej. Zjednotili sme ich a podľa mňa <clears throat> to je veľmi mocný, uh, mocné posolstvo. Dúfam, že to bude pokračovať aj po skončení môjho mandátu uh, a pred skončením mandátu tohto parlamentu do volieb. V útorok som bola naozaj nadšená, keď som dostala mail z Madridu, kde mi povedali, že španielský e, kongres zástupcov jednohlasne schválil e, zákon o stratených e, bábetkách. Návrh bol schválený vrátane veľkých od, veľkej časti našich odporúčaní. Sú to také, také naša pečať je na tom zákone a výbor pre spravodlivosť eh, španielského kongresu zástupcov, kde národní eh, poslanci eh, hovorili, že nemôžu uveriť, že delegácia Európska parlamentu musí prísť do, na Madridu, aby odblokovala politický dialog v Madride medzi jednotlivými politickými stranami. To je skutočne uh, niečo. Takže chcela som len rýchlo zdôrazniť niektoré z kľúčových prvkov, ktoré sú v tejto legislatíve, ktorá je priamo spojená s našimi odporúčaniami. Poprvé, vyzýva všetky zdroje, ktoré sa musia uvoľniť pre hľadanie pravdy, spravodlivosti a nápravy, aby tie ukradnuté bábetka eh, v Španielsku 17. júla 1936 je to dôležité, pretože, ako sme dnes veľmi emocionálne povedali, um, ide o um, dedičstvo španielskej občianskej vojny. Hoci sme teraz v inej dobe, musíme uznať, že začiatok je španielská občianská vojna. Je to dôležité pre obete a dôležité z pohľadu tohto dlhodobé, tejto dlhodobej práce. Nelson Mandela, ktorého každý cituje, je storočné výročie, ale e, povedal, že je potrebné uznať právo od začiatku, právo na pravdu, čo znamená, že obete majú právo na prístup k dokumentom súkromným a verejným, vrátane nemocníc, e, cintorínov, miestných samozpráv a vlády. E, takisto tu bude zriadená národná databáza DNA. Obete, ako sme počuli dnes, majú právo nahliad, majú prejav, právo na akúkoľvek podporu a bremeno musí byť sňaté z ich pliec, pretože mnohí s ľuďmi, ktorí sme sa stretli v Madride, a videli sme to aj vo výbore Pety, sú ochromení týmto bremenom, ktoré spočíva na ich pleciach. To je len začiatok eh, legislatívneho procesu je to mm, dôležité, aby sa to e, sprijalo, e, že sa to prijalo v útorok, ale teraz my v parlamente vieme, že to je len začiatok. A my ako Pety sme pomohli začať tento proces. Teraz e, môžeme odstúpiť, môžeme povzbudiť španielský parlament, aby konal on. Toto sú návrhy na základe našich odporúčaní ktorá to teraz prejde národným procesom, aby sa vytvorili skutočné práva pre prekladateľov petícií, ktorých zastupujeme. To je jedna stránka veci, veľmi pozitívna a ja uznávam, že to dosiahlo úroveň v Španielsku, kedy sa veci pohybujú naozaj rýchlejšie v rozličných štátoch a v rozličných regiónoch Španielska. Ale tiež um, sme získali veľa kontaktov v posledných rokoch jeho excelencia arcibiskup Monsignor Le Belprán je tu. Tieto kontakty boli veľmi pozitívne. Je tu snaha nájsť e, riešenie na tieto obavy, prístup e, k eklastickým alebo cirkevným archívom. E, Poslali sme písomnú otázku komisie. Komisia potvrdila, že cirkevné archívy e, budú rešpektovať tieto požiadavky a sprístupnia sa každému, ktorý hľadá dáta v týchto archívoch v Madride. Máme potvrdenie zo strany Španielskej konferencie biskupov, že chcú spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti, aby sa spojili ich archívy s verejnými archívmi a umožnili ľuďom vstup a hľadanie informácií, ktoré sa týkajú krstov, nejakých, akýchkoľvek záznamov církvy. E, naozaj by som si želala pokrok na tomto fronte. Bolo by to skutočne úžasný krok vpred. Chcem zvlášť veľmi pekne poďakovať e, oddeleniu Komisie pre práva detí, ktorá s nami spolupracovala od úplneho začiatku a e, uplatniteľnosť týchto práv e, je veľa takýchto prípadov, ktoré sú v archivované, ale nie sú uzatvorené. Buď e, ľudia zomreli, alebo informácie chýbali, všetky tieto prípady, ktoré sú archivované v rámci smernice práv obeti, ako sme počuli dnes od komisie, budú sprístupnené a vidíme, že kroky zo strany španielských orgánov, smernica o právach detí sa plne implementuje vo vzťahu k týmto prípadom. Tiež by som chcela povedať, že aj predkladatelia petície sa zmobilizovali. Je tu národná sieť Hľadáme vás s týmto názvom a toto je taký medzinárodný rozmer. Musíme ich podporiť, túto sieť. Oni sa sami organizujú. Sú to len zraniteľní ľudia, ktorí hľadajú podporu. My ako Pety by sme mohli uh, niečo urobiť. Chcem poďakovať Antoniovi Alonso Alonso zo strany Národného centra INTCF, e, ktorý stále so mnou komunikuje, um, posiela mi informácie, vysvetľuje veci a myslím si, že to je dôležité. Keďže to je môj posledný uh, prejav v tejto veci, Veľa sa urobilo, ale ešte veľa sa musí urobiť a ako výbor pety, čo by sme mali urobiť, je táto petícia musí zostať otvorená, pretože to je také medzinárodné svetlo eh, v tom, čo sa deje eh, a musíme hľadať pravdu. Mali by sme napísať eh, predsedovi Španielského parlamentu a predsedovi Výboru pre spravodlivosť v Španielskom parlamente by sme povedali, že by sme chceli túto petíciu uzavrieť a odovzdať štafetu španielskému parlamentu. Na to ale potrebujeme túto legislatívu, ktorá bola schválená v útorok. ktorá sa musí stať um, súčasťou španielskej legislatívy. Takže tu by som môj príhovor ukončila. Spolupráca bola úžasná nielen v tomto výbore, ale aj s predkladateľmi petície, kolegami v Madride. Je tu veľký záujem tlače, či už v Španielsku, ale aj mimo. A je to len cez tieto prostriedky keď sa nám podarí nájsť odpoveď pre ľudí, ktorí sú tak veľmi zaťažení tým hľadaním na neznámom území, ale našťastie veľa ľudí im začína pomáhať v hľadaní, takýchto odpovedí. Ďakujem pekne. Ako predsednička tohto výboru dovolte mi adresovať vám moje srdečné poďakovanie za vašu prácu. Je to žiarivý príklad dôstojných metód, úžasných výsledkov a vy osobne by ste mali mať názreteli, že to je tým ten spôsob kombinácie odhodlania, vášne a súcitu povedie k tomu, že pravda zvíťazí. Ďakujem veľmi pekne. Urobili ste úžasnú prácu. Ďakujeme. Ostatní kolegovia ktorí boli prítomní pri tej e, zisťovacej misii. Najskôr má slovo e, Soledát. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nechcem opakovať to, čo už odznelo. Chcem vyjadriť solidaritu s predkladateľom petície, uznať úlohu, význam výboru pety v tejto veci. Musíme zdôrazniť túto dôležitosť aj u španielského parlamentu. Ďakujem kolegom, ktorí túto správu riešili doteraz, ktorí urobili kroky v návrhoch eh, tohto nového zákona a eh, v súlade s prianím PETY. Pravdepodobne tu sme poslednýkrát s našou kolegyňou. Toto je situácia, ktorú všetci poznáme, ale chcela by som využiť túto príležitosť, aby som uznala dôležitosť vašej práce. Zdá sa, že je tu návrh zákona, ktorý prejde parlamentom. Vítam postoj Európskej komisie o uplatniteľnosti smernice o právach obetí. Zdá sa, že veci sa menia, hoci ešte nemôžeme túto petíciu uzavrieť pokiaľ sa veci nevyriešia. Myslím si, že petícia musí zostať otvorená a mali by sme žiadať aby parlament urgentne prijal tento návrh, aby to mohlo byť, mohlo byť schválené ešte pred voľbami. Ďakujem pekne aj kolegom. Ďakujem. Kyria Maria. Ďakujem. Petícia ako tieto je veľmi dôležitá. Najskôr chcem poďakovať predkladateľom petície, ktorí mali tú odvahu prísť sem do parlamentu a položiť takúto vážnu otázku z politického, ale aj historického hľadiska únosy bábetiek eh, za Frankovho režimu eh, a ešte toto pokračovalo aj potom, keď sa začal proces demokratizácia. Tá skutočnosť, že teraz je tu návrh zákona na stole španielského parlamentu, to je úžasný úspech. Blahoželám Judith a ostatným kolegom. Um, môžeme vyvodiť záver a síce, že dokážeme byť efektívni, pretože my sme túto E, tento proces zahájili, keď prišla k nám táto petícia. Je tu veľa práce, mm, venovali sme sa všetkým detailom, zorganizovali sme prieskumnú misiu, e, aby sme poznali všetky detaily. Bola tu diskusia aj v pléne na túto tému, takže všetky tieto postupy, ktoré sme urobili spolu s tou pozornosťou e, k, v médiách. Toto viedlo k výsledku, ktorý sme dosiahli a toto poukazuje na skutočnosť, že náš výbor môže veci zmeniť v veľmi dôležitých prípadoch. Táto petícia je otvorená už nejaký čas, ja to sledujem už dlho roku 1993 som pracovala na týchto otázkach, takže je dvo, to dôležitá petícia. Ako španielskí kolegovia e, povedali, e, všetci španielskí kolegovia sa angažovali vždy, keď sme toto riešili v minulosti. Tu bolo veľa španielských príspevkov. Ja som prekvapený, že teraz tu všetci nie sú, aby privítali tento pozitívny výsledok, pretože toto je výsledok nás všetkých, nie len zopár z nás. V každom prípade petícia musí zostať otvorená. Uvidíme ďalší pokrok. Dúfam, že návrh zákona bude schválený v španielskom parlamente a potom a petícia by mala zostať otvorená, pretože teraz Španielsko musí ehm, preštudovať svoju históriu. Výbor Pety musí pokračovať, monitorovať situáciu vecí, ktoré sa posunuli. Ďakujem. Pán Terika Bras. Ďakujem, pani predsednička. Všetci vidíme, ako je táto téma dôležitá v širšom kontexte. Niektorí kolegovia spomínali nedostatky v Španielsku či v španielskej justícii, niektorých mojich slovách budú vidieť nejaký negatívny politický úmysel. Nie, to nechcem zdôrazniť, budem sa vnať pozitívnym aspektom. Máme tu návrh zákona, ktorý dúfame bude naozaj dobrou správou. Avšak je tu jeden drobný problém. Ja dúfam, že sa vyrieši. Zo pár detailov. V tomto prípade eh, hľadáme identitu a z filozofického hľadiska to je dôležité, každý má identitu. a niekto, kto mm, bol znásilnený alebo na koho zautočil. Je to ťažko ale formulovať, ale poznať svoj eh, pôvod pre mnohé z týchto ukradnutých detí eh, prispieje k ich identite. Ak nemali identitu, tak to bola tragédia a ja dúfam, že každý bude mať takúto identitu. Text hovorí, že viac ako 30 tisíc bábetiek sa to týka. Možno ich bolo 200-300 tisíc. Španielský parlament sa musí na tento text pozrieť. Ale prípad cirkevných archívov z toho, čo som ja pochopil, keď sme boli v Madride. Znamená, že zástupcovia cirkvy, s ktorými sme hovorili, povedali, že cirkevné archívy sú v každej dieceze iné, e, teda spadajú pod správu tejto diacezy, čiže nie sú to nejaké spoločné archívy a to je zaujímavé, na to sa musíme ešte pozrieť. Možno teraz e, mi nebudete veriť, ale ja sa obávam, že toto je úžasný text a teraz tu máme takýto úžasný text. Nevieme, čo sa stane. Čo? Tá, tento Národný výbor na právo na identitu eh, vytvorí špeciálny vyšetrovací výbor v záležitosti ukradnutých detí. Ja sa obávam, že to bude konečne implementované, keď už všetci budeme pod drnom. A my potrebujeme vyriešiť tieto veci čo najrychlejšie. A musíme sa samozrejme koordinovať, aby sme boli čo najefektívnejší. A to samozrejme e, bude predmetom schváľovania parlamentom. Toto je výborný text, chcem, aby bol schválený, avšak e, tu sú aj určité problémy, ktoré sú tomuto textu vlastné, pretože hovoríme tu o kompenzáciách a o škodách, avšak nič z toho nie je konkrétne. A samozrejme, v tomto procese bolo by dobré, keby sme teda nechali túto petíciu otvorenú a budeme sa snažiť, aby španielská vláda, pravdepodobne minister spravodlivosti, boli osobitne zodpovední. A to tak, a myslím si, že v našom e, liste by sme mali povedať e, ďakujem, ďakujem, že, že sa zaujímate aj o výsledky našej návštevy e, v Španielsku my sme si to minimálne tak vyložili, takže s tým sme spokojní, avšak e, zároveň by sme chceli ostať informovaní, pretože toto je tak pre nás e, nesmierne dôležité, aby sme mohli hovoriť o pozitívnych krokoch. Toto by bola zaujímavá reakcia z našej strany a pomohli, pomohlo by nám, aby sme sa veci nedozvedeli iba dodatočne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a tým uzatvoríme zoznam rečníkom a teraz dám slovo opätovne predkladateľom rečníkom a, chcel by som, a chcela by som, aby niektorý z vás sa ujal slova na dve minúty v závislosti od toho, takže e, ukončíme to tam, kde sme vlastne začali. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Čo sa týka dôležitého bodu, máme iba dve možnosti, ktoré sa týkajú dokumentácie a dôkazy. Máme aj správu z Národného inštitúciu pre toxikológiu a forenznú medicínu. A v tejto správe ja bohužiaľ neviem identifikovať nielen môj prípad, ale aj ostatné prípady exhumácie, kde neboli zistené v truhlách žiadne pozostatky, respektíve našli sa pozostatky, ktoré nepatria danej rodine nie je tu žiadny konkrétny odkaz na konkrétne prípady. Tie jednoducho v tejto správe neexistujú. A čo sa týka dokumentačnej časti, tá je predmetom kontroly. Myslím si, že dôkazy majú dokázať španielským rodinám, že či sú ich deti mŕtve a či sú niekde pochované. Tieto dôkazy sú pod štatistikou z roku 1991 eh, umrtie detí, avšak to nemá nič spoločné s unesenými deťmi. Takže ako napríklad eh, matka, ktorá hľadala svojho syna, zistila, že je pochovaný na dvoch rôznych miestach. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne vám všetkým, že ste boli otvorení. Vyžaduje si to veľmi veľkú dávku odvahy vysloviť sa predovšetkým, keď trpíte. A teraz mi dovolte, aby som to uzatvorila. Budeme, ponecháme petíciu otvorenú a zašleme odpoveď španielskému ministerstvu spravodlivosti, ako aj generálnemu prokurátorovi a samozrejme aj predkladateľom petície v kópii. Eh, počkáme na, na ukončenie, ako to bolo indikované, to sa stane v máji budúceho roku. To je informácia, ktorú máme k dispozícii a budeme samozrejme žiadať eh, o aplikáciu a dôsledné implementovanie všetkých zákonov a samozrejme aj iných účastníkov, ako je napríklad e, katolícka církev, aby dostala e, očakávania. Takže toto sú veci, ktoré sa udejú a to je niečo, čo sa týka nás všetkých, aby sme aj my prispeli k pozitívnemu vyústeniu tohto nesmierne zložitého prípadu ľudského utrpenia aby sme vedeli, aký je výstup. A musíme byť presvedčení o tom, že toto sa stane. Takže ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme veľmi pekne, že ste opäť vycestovali do zahraničia. Ďakujeme sekretariátu, zvlášť Karoline, ktorá na tom pracovala veľmi intenzívne. A teraz prejdeme na ďalšiu petíciu. Avšak nechám vám trošku e, priestoru, aby sme sa mohli sústrediť na ďalší bod našeho programu. Takže v tomto medzičase prosím opustite miestnosť. is very, very nice. So, colleagues, let now... Takže kolegovia, nadýchneme sa zhlboka a prejdeme na ďalší bod, bod 31 našeho programu, petícia 0154 o Európskom nariadení o označení pôvodu potravín. Vidíte, že tento výbor sa naozaj zaoberá veľmi širokou paletou záležitostí. Takže teraz obrátime list a prejdeme na úplne inú tému. Ve, vítam pe, predkladateľa petície Roberto Moncalvo a týmto mu dávam slovo na 5 minút. Áno, dobré ráno, vážení členovia výboru eh, pre petície, pani predsednička Wikstrom, milí poslanci, dobrý deň. Naozaj vyžaduje si to naozaj hlboký nádych, aby sme zmenili tému po tom, čo sme si vypočuli a teraz tú tému naozaj zmenili a budeme hovoriť o jedle a potravinách a ich pôvode a budeme hovoriť o petícii Zastavme falšované jedlo a budeme eh, hovoriť, a sme tu s Poleskou Diretti, ktorá je najväčšou polnohospodárskou organizáciou v Taliansku, ktorá zastupuje 1 600 tisíc farmárov. A pripravili sme túto petíciu eh, minulý rok v januári, kedy začal konzultačný proces Európskej komisii o ex- vykonávacom akte kedy sa mal mm, predkladal návrh na aktualizácie smernice 1069 lomeno 2011. Na toto poukazoval aj e, parlament pri viacerých príležitostiach, e, kedy sme hovorili o povinnom označovaní pôvodu potravín a polnospodárských produktov, ktoré sú súčasťou potravín. Preto sme odštartovali túto petíciu Zastavme falšované jedlo v Taliansku. Medzi časom ten návrh e, e, nariadenia, ktorý sa nám nepáčil, sa stal nariadením 775 a ako potvrdila komisia našemu e, výboru, avšak toto nariadenie nezodpoveda našim predstavám ani očakávaniam európskych občanov, ani e, farmárov, ani v podstate nezodpovedá e, pri najmenšom ani očakávaniam mnohých vlád štátov, e, ktorí si dali tú námahu, že schválili národné normy o označovaní pôvodu. Dnes nás už je 9 krajín, ako napríklad krajiny ako Španielsko a Rakúsko. Je jasné, že toto Španiel, táto petícia e, si klade za cieľ stanoviť ako povinné označovanie e, pôvodu jednotlivých zložiek potravín na všetkých potravinárskych výrobkoch a v súčasnosti potrebujeme jasné normy na európskej úrovni z tohto pohľadu. A práve preto máme v ostatných mesiacoch zvlášť v septembri sme si mysleli, že je nevyhnutné, že povinnosť označovať pôvod, označovať pôvod potravín v rámci našej petícií by mala nadobudnúť európsky rozmer. Čiže nie len európsky, pretože táto iniciatíva je pôvodom talianská, ale mala by sa stať európskou. A preto začali sme zberať eh, podpisy eh, v Ríme, máme na to rok času od času, odkedy bola táto petícia schválená a samozrejme spolu s našimi partnermi budeme ďalej zberať podpisy. Chceme stimulovať komisiu, aby prijala e, odvážny krok. Hovorí sa o tom už od roku 1969 teraz máme v súčasnosti, však máme iba e, to nariadenie 775, kedy sa hovorí o dobrovoľnom označovaní pôvodu namiesto povinného. Ja by som chcel sa poďakovať mnohým poslancom, ako aj členom tohto výboru, ktorí podporili túto petíciu e, Zastavme falošné jedlo, ale zvlášť dnes by som sa chcel poďakovať pani poslankyni Evi, ktorá bola ochotná predložiť e, túto petíciu do pozornosti výboru pre petície. A ďakujem, že sa rozprávame dnes o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, máme tu zástupcu komisie Alexandra Nikola Kopolu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka za to, že ste dali slovo komisii. V prvom rade sú tu dve témy, ktoré, o ktorých sme hovorili. Označo, povinné označovanie pôvodu všetkých potravinárskych výrobkov a samozrejme je tu aj implementačné rozhodnutie komisie, ktoré odkazuje na povinné označovanie primárnych zložiek potravín, pokiaľ e, je, je toto tento pôvod odlišný, než je pôvod samotného potravinového výrobku. Chcela by som pripomenúť, že povinné označovanie ehm, bolo predmetom označovania nariadenia o pôvode potravín. Množstvo e, členských štátov hovorili o označovaní e, všetkých komodít, avšak ostatné neboli, pretože to malo úzky súvis práve so záležitosťami, ktoré boli úzko spojené e, s týmto povinným označovaním. To sa týkalo niektorých e, niektorých čerstvých e, mesových výrobkov a to vytvorilo požiadavku na povinného označovania pôvodu e, mliečných e, zložiek pri spracovanom jedle. E, Európska komisia vykonala tento záver a prišli sme k záveru, že práve dobrovoľný prístup bol lepší ako ten povinný prístup. Zároveň komisia pracovala na implementácia ďalšej požiadavky, ktorá sa sústreďuje na dobrovoľné označovanie pôvodu a ktorá má zabezpečiť to, aby bol spotrebiteľ informovaný o tom, pokiaľ je rozdiel medzi e, primárnymi zložkami potravinového výrobku a samotn- pôvodom samotného potravinového výrobku. Je pravda, že toto nariadenie e, poskytuje určitú flexibilitu a je pravda, že predkladateľ petič, petície sa stiažuje na nedostatok e, detálnych informácií. Ale práve ten základný akt e, poskytuje dostatočnú flexibilitu prevádzkovateľom a operátorom. A síce v tom, že budú e, označovať pôvod primárnych zložiek alebo môžu poukázať na to, že, ten, že tie primárne zložky majú iný pôvod ako jednotlivé primárne zložky. A samozrejme, to je samozrejme súčasťou e, indikácií chráneného pôvodu. A tu by som chcela e, zdôrazniť, že implementačné rozhodnutie, tak ako to bolo rozhodnuté, ktoré sú súčasťou To iba odkladá aplikáciu týchto pravidel v týchto prípadoch. A to samozrejme je výsledkom nariadení 6 a 7, ktoré jasne spomínajú, že tie, práve tieto indikácie sú e, súčasťou e, rozsahu pôsobnosti e, tohto nariadenia. A samozrejme, my sme nehovorili priamo o dopade, a, a ktoré by to malo na produkty, ktoré sú po chráneného geografického pôvodu alebo sú chránené ochrannou známkou. Hovorili sme ich v dočasnom vylúčení a budú špecifické pravidlá, ktoré sa budú vzťahovať na ne v budúcnosti. Preto sme mm, presvedčení o tom, že súčasný rámec, tak ako je nastavený, je uspokojivý vo všetkých prípadoch tak, aby to bolo v súlade s povinným označovaním a indikáciou pôvodu. Vieme, že niektoré štáty prijali určité dočasné národné schémy, avšak eh, my si myslíme, že keď implementačný akt bude eh, vstúpiť do platnosti v roku 2020. Eh, chceli by sme povedať, že rozsah týchto národných pravidiel je širší ako súčasné pravidlá, ako národné pravidlá, ktoré si vyžadujú eh, označovanie pôvodu výrobku, eh, predovšetkým mliečného pôvodu vo všetkých prípadoch a nielen iba v tom eh, prípade, keď je tento pôvod iný ako pôvod iného hotového potravinového výrobku. Ďakujem pekne. No, nie je tu už až tak veľa kolegov, ale určite nejakí talianskí kolegovia by sa aj tak chceli. Ja som Eleonora, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať predkladateľom petície, ktorá osvetľuje tému blízku nám všetkým občanom potraviny. To, čo jeme. To, čo jeme dnes, mm, sa jasne nepredkladá spotrebiteľovi a e, toho si musíme byť vedomí, musíme to teda silou presadzovať. Európske pravidlá nám nedávajú istotu, že si budeme môcť vybrať produkt s vedomím, že vieme o jeho pôvode vzhľadom na to, že tie pravidlá sú veľmi flexibilné, nie sú veľmi jasné. A tiež ma prekvapuje, keď počujem, že Európska komisia e, naďalej trvá na tom, e, že tu má byť mm, dobrovoľný mechanizmus označovania potravín. A najlepšia stratégia že by to mala byť. Nemyslím si, že je to tak. 70 európskych občanov, ktorí v eurobarometri e, sa vyjadrili, e, povedali, že chcú väčšiu transparentnosť, e, väčšiu odsledovateľnosť produktov, ktoré kupujú, najmä pokiaľ ide o potraviny. A tiež ma prekvapuje, že komisia prijala takéto ľahkova, takýto ľahkovážny prístup pokiaľ ide o ten vykonávací predpis, eh, že sme by urobili krok vpred, eh, je tu teraz povinnosť eh, označovať primárne ingrediencie, zložky, ak nie sú v súlade s tým, čo je v produkte, ale ešte stále sú tam všelijaké uvinimky, pokiaľ ide o registrované uh, značky, obchodné známky alebo geografické mm, indikácie. No nevieme, aká bude budúcnosť, musí tu byť urobená e, štúdia vplyvu, zatiaľ sa nezrealizovala, takže nie je e, absolútne žiadna záruka, že sa dosiahne pokrok v týchto pravidlách, ktoré sa momentálne uplatňujú. A súhlasím e, s tým problémom, ktorý nadnesli predkladateľia petície, že je to všetko veľmi vágne, flexibilné, ale vychádza to zo základného právneho aktu z 1169 eh, z roku 2011, eh, ktorý je príliš slabý, nezaručuje to, čo chce európska verejnosť, väčšiu transparentnosť, eh, väčšiu istotu o pôvode, odsledovateľnosť potravinových produktov, ktoré nakupujú. A okrem toho sme videli, ako dlho to trvalo, kým komisia začala konať Myslím, že je rozhodujúce, aby došlo k mobilizácii nielen v tomto parlamente, ktorý sa tu viackrát vyjadril. Samozrejme, parlament prijal uznesenia, volajúc po väčšej jasnosti, transparentnosti. No ale európsky občania, ktorí využívajú nástroje, ktoré majú k dispozícii, aby sa zúčastnili, aby boli hlasy počutí. Európska petícia, o ktorej teraz hovoríme, je toho príkladom. Takže európsky občania, to bude ich iniciatíva. A ja som presvedčená, že že táto petícia získa viac než milión podpisov a komisia teda bude musieť prijať kroky v tejto veľmi dôležitej téme. Na záver chcem povedať ešte aj to, že Európa je momentálne naozaj naraz cestí, nemôže ignorovať hlas verejnosti, nemôže ignorovať niektoré orgány. Musíme obnoviť pocit dôvery u našich občanov, ktorí urgentne nás žiadajú, aby boli chránení, nielen pokiaľ ide o ich zdravie, ale aj o ich nákupy. Jednoducho musia byť plne informovaní. A dnes to nie je možné. A ľutujem, že kolegovia z iných členských štátov tu nie sú, pretože táto pôvodná potícia je talianská, ale ten zápas je európsky, je to zápas o to, aby sme mali pokročilejšie pravidlá, ktoré obstajú aj v budúcnosti a to musí Európa robiť, ak si chce opätovne pre, nájsť prepojenia s verejnosťou. Ďakujem pekne Eleonora a pán Čirio. Ďakujem, pani predsednička. Je to dosť e, citlivá záležitosť, pani predsednička. Ide to mm, o mnoho ďalej, než len e, do oblasti potravín. Toto je jeden z prípadov, e, ktorý je skutočne výrazným príkladom toho, prečo Európa stráca dôveru občanov, pretože Európa si protirečí. Európa je kráľovstvom transparentnosti, hovorí, že musíme byť transparentní, že by sme mali byť akoby uh, taký eh, sklenený zámok, kde každý by videl, čo sa vnútri deje. A máme web streamingy, otvorené súdze a tak ďalej. No ale keď verejnosť chce vedieť, čo eh, jedia, tak Európa povie, že no, to nie je záväzné eh, pre tých, ktorí potraviny vyrábajú, aby to uvádzali. Je to iba na ich dobrej vôli, je to dobrovoľné. A to je obrovský rozpor, to je úplne e, nesmyselné v tejto hlavnej téme. Ja som, čo jem, sme, čo jeme. Ako sa hovorí, my občania chceme byť informovaní o tom, čo jeme. Chceme, aby Európa bola transparentná aj pokiaľ ide o e, predpisy, pre tých, ktorí dávajú produkty na trh, vrátane polnospodárských produktov. Chceme vedieť, odkiaľ pochádzajú tieto polnospodárske produkty. A to, že to komisia nikdy neurobila, komisia nikdy nezohľadnila túto požiadavku, to je veľmi znepokojujúce. Táto, toto to vykonávacie nariadenie hovorí o tom, že usmenia nemôžu byť dobrovoľné, pretože vážená zástupkynia komisie, problém nie je v tom, že niekto, kto e, vyrába potravinu, e, má byť chránený. E, problém je, že ďalší producenti nemusia uvádzať pôvod, e, len tam dajú nejakú taliansku zástavu na nejakú plechovku alebo niekde na značku a všetci vedia, že jedia talianské jedlo. To isté sa týka španielského alebo gréckého. Jednoducho nie je povinné písať tam pôvod. Takže nechránime občana, ktorý má nárok vedieť to, čo je. A na druhej strane nechránime malých producentov, ktorí vyrábajú a chcú byť certifikovaní, aby teda mali e, doložený naozaj pôvod a prepojenie medzi produktom a regiónom pôvodu, ak by teda chcela Európa konkurovať ostatnému svetu v oblasti polnohospodárských produktov, tak toto by malo byť povinné pre všetky produkty importované z Ázie, Južnej Ameriky, zo Severnej Ameriky, Mali by sme naozaj mať e, takú, takýto pôvod, inak nebudeme nikdy konkurencieschopní. Ak si niekto myslí, že môžeme konkurovať svetu, pokiaľ ide o kvantitu, tak to je omyl. Môžeme konkurovať iba v oblasti kvality, ale tá e, je len vtedy vysoká, ak ju tak vnímajú spotrebitelia. Oni ju tak vnímajú vtedy, keď niekoho, kto produkt vyrába, prinútite napísať, aký je pôvod e, toho produktu. Je absolútne neakceptovateľné, že komisia si neuvedomuje túto potrebu. Ak je nákladné pre malých e, producentov napísať e, to na štítok toho produktu, tak v podstate musíme prijať iba opatrenia, ktoré dajú prostriedky na to, aby mali e, producenti mohli tieto mm, pravidla dodržiavať Mali by sme hájiť princíp e, pravdy a nielen pre Taliansko, ktoré je prvou obeťou junk foodu, ktorý sa predáva a tvrdí sa o ňom, že e, pochádza z Talianska, ale to sa týka aj Francúzska a ďalších európskych krajín. Áno, chceme mať transparentnosť, e, chceme vedieť, že niekto v Taliansku Eh, predsa nebude kupovať eh, tá ol, eh, olivový olej z Talia, zo Španielska, ktorý bude tvrdiť, že je talianský. A talianské kravaty sa tiež nemajú vyrábať v Číne a potom exportovať alebo reexportovať do Talianska, kde sa tam prišiel len štítok, že je to made in Italy. Veď to je hlúposť. Nehlasí sa už nikto. A vy ste sa ešte chceli ujať slova, pán Tamburano, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem veľmi stručný. Kolegovia už elekventne vysvetlili túto tému. Ja chcem ešte dodať jednu vec. Hovorili sme o ochrane jednotného trhu. A toto je slobodný trh. Ale musíme byť obozretní, pretože tu uplatňujeme slobodu spotrebiteľa Eh, je to obetované v prospech voľného trhu. Mala by to byť sloboda občana, nie sloboda spotrebiteľa. Čiže spotrebiteľ by mal mať na výber medzi produktmi, ktoré splňajú jeho požiadavky. Čiže sloboda a transparentnosť. To sú podľa mňa kľúčové slova, ktoré by mali usmerňovať konanie Európskej únie. Samozrejme, že musíme eh, pracovať na tom, aby sme získali to, čo sme investovali v oblasti potravín. To je veľmi dôležité pre európskych občanov. E, potraviny sú zdravie. A keď vieme, odkiaľ pochádzajú produkty, či sú z mimo EÚ, alebo e, z ktorej krajiny EÚ sú, no niektoré pravidlá, ktoré upravujú Eh, rast, teda fitosanitárne záležitosti, ochranné prostriedky, prostriedky na ochranu rastlín a tak ďalej. Takže e, možno by tie pra- krajiny, ktoré majú prísnejšie pravidlá, mali mať isté výhody. No aby sme teda, preto potrebujeme e, transparentnosť, meritokraciu, aby sa vlastne zaručovalo lepšie zdravie. E, všetci vieme, že na poslednom, eh, v poslednej správe IPCC o zmene klímy občania mohli prispieť na základe eh, tých, eh, toho princípu nízkych mm, potravinových míl, čiže kupujú si lokálne veci tam, kde mm, sa dopestovali, dochovali, aby ne, nešli tisíce míl akýkoľvek transport tovarov zo sebou prináša uhlíkové emisie. A, takže mnohí európsky občania, nielen talianskí, toto žiadajú. Ďakujem pekne. Ďakujem. A slovo opäť dostane pán Monkalvo na posledný posledné zanutie. Áno. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým eh, poslancom. A ďakujem aj pani predsednička za vaše mm, komentáre. Eh, to, čo sme tu počuli, mm, to akoby nebolo v súlade s tým, čo žiadajú európsky občania, talianskí občania nielen, ale aj európsky. Čiže je to 775 z 2018, čo dúfame, že čo skoro vstúpi do platnosti, aj keď je to už o 4 roky s omeškaním v porovnaní s nariadením 1169 a to je zlé a po tom, čo som dnes počul, tak som ešte viac presvedčený, že e, tých 200 tisíc e, podpisov na zastavenie falošných potravín, to je len začiatok. Eh, pre európskych občanov. Eh, iniciovali sme to na stránke a myslím, že je to krok správnym smerom, aby sme zabezpečili, že tie milióny eh, podpisov, ktoré zozbierame v európskych krajinách, prinútia novú Európsku komisiu, aby riadne diskutovala, aby sa dopracovalo k zmene v základnom nariadení 1169 a aby teda dala európskej verejnosti to, čo žiada. Povinné označovanie všetkých potravinových produktov a dúfam, že sa to udeje e, vďaka, signa- vďaka podpisom, ktoré zozbierame, budem môcť ešte predtým, než vstúpi do platnosti nariadenie 775 konať, pretože, ako som povedal, toto je zlé nariadenie, ktoré ide opačným smerom e, ako to, čo chce verejnosť EÚ Takže ďakujem petičnému výboru za to, že nás dnes prijal a dúfam, že politická téma označovania vďaka rozhodnutiu petičného výboru bude naďalej eh, horúcou témou do diskusie v tomto parlamente. Ďakujem. No, ďakujem. Čas nám nastal na závery. Mali by sme tú petíciu nechať otvorenú, mali by sme to dať na vyjadrenie výboru Envy a Agri. Envy, eh, tam sme už žiadali o stanovisko, zatiaľ neodpovedali, takže mali by sme im poslať takú pomienku, že čakáme na ich stanovisko a Agri by to tiež malo dostať, aby sme teda videli, ako budú reagovať a či môžu načetnúť nejakú pozitívnu cestu vpred. Mohli by sme takto uh, postupovať? Eleonora, ešte chceš niečo dodať? Len takú malú pripomienku, pani predsednička, mohli by sme tiež poslať tú petíciu do výboru IMKO. A ešte jeden návrh do budúcnosti. Mohli by sme na túto tému zvolať verejné vypočutie, čo by bol ako odkaz tejto petície do ďalšieho mandátu Eh, druhej polovici 2019. Eh, zatiaľ nemôžeme samozrejme prijímať žiadne záväzné rozhodnutia do ďalšieho mandátu, ale to je len taký návrh, eh, taký politický odkaz. Bolo by to veľmi dôležité, aby občania mali svoj hlas, aby to, tá petícia mala svoj odkaz aby sa k tomu teda mohli vyjadriť. Áno, môžeme to takisto poslať aj výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa IMKO. Veľmi dobrý nápad. Tiež to urobíme, takže takto to necháme. A čo sa týka organizácie, viete, že vaša politická skupina to môže urobiť s koordinátorov. Tam prijímame rozhodnutia o takýchto veciach, ako sú hearingy a podobné informačné návštevy No a keďže ste koordinátorka svojej skupiny, tak môžete tú myšlienku na dnes a uvidíte, či sa k tomu postavia pozitívne aj ďalší kolegovia. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. E, dnes som veľmi presná. 12.30 sme mali skončiť. Prajem vám všetkým veľmi e, príjemné pokračovanie dňa a e, zaslúžite si vynikajúci obed.